Mes chers collègues, nous voici réunis en commission conjointe contrôle budgétaire. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Máme teda spoločné súdie výboru pre rozpočet a výboru pre rozpočtovú kontrolu. Je to dôležitá téma. Ide o zjednodušenie finančného nariadenia. Toto spoločné zhodnutie má za cieľ pokračovať v skúmaní návrhu z dielne komisie. To je návrh z novembra minulého roka. Je teda o finančné nariadenie uplatniteľné na rozpočet Európskej únie. Táto schôdza prebehne v dvoch častiach. Prvá časť, e, návrh správy, prezentácia návrhu správy. Inge Gressle a Richard Ashworth sú našimi spoluspravodajcami. Potom bude výmena názorov za účasti komisie a za účasti dvora auditorov. No a potom v druhej časti, povedzme od 15. máme workshop. Vypočujeme si dvor auditorov k všeobecným pripomienkám a potom máme viacero ročníkov, ktorí um, pochádzajú z rôznych oblastí, agentúry, správcovské um, orgány, mimovládne organizácie a tak ďalej. A tie sa budú vyjadrovať na špecifické uh, témy. K postupu prijatie konečnej správy sa plánuje na 11. mája tohto roka. Pozmeňovacie návrhy teda môžete prekladať do 6. apríla na poludne. Oba výbory so stanoviskami. Máme 5 pridružených výborov podľa článku 54 so špecifickými pravidlami, právami, vychádzajúc z protokolu prijatého konferenciou presovstvo výbory Agri, Regi, EMPO, TRAN a ITRE. Tieňoví spravodajcovia zo skupín v rámci výboru pre rozpočet, výboru pre rozpočtovú kontrolu, to sú SAD pán Manka a Ines Aleja Sender, za EPP Petri Sarvama, za ALDE Nasmi Ali, za Zelených Indrek Tarant a Bart Stas, za GUE Jan Iriada a za EFDD Marko Vali. A navrhol by som, aby sme v úvode si vypočuli našich spoluspravodajcov. Pani spoluspravodajkyňa, hm, začali by ste? Nech sa páči, dám vám slovo. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som tu uvítala srdečne aj členov výboru pre rozpočtovú kontrolu. Ja som správodajkyňou rozpočtového výboru a to už e, niekoľko rokov, čo aj pomôže e, dobre sa o takéto témy zapracovať. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom, a chcela by som povedať, že e, naozaj bolo potrebné veľké úsilie a naďalej musíme byť veľmi usilovní, pretože máme mnoho zmien e, od komisie. Komisia za ten text prekopala a často nie je jasné, prečo takéto zmeny, e, prečo k ním pristúpila. Čiže naozaj to bolo takéto zložité, keď som tam tie zmeny nachádzala, kladla som tesku, prečo sa prepracoval ten text takýmto spôsobom, že sa iba neprevzal pôvodný text. Panely Early Detection, to je e, databáza spolu e, s e, týmto panelom. Toto je vec, ktorú sme v tej správe e, zvrátili e, v súlade s odporúčaniami Dvora auditorov, ktorí pokiaľ na to, že tie panely majú odlišné úlohy a e, svojbytnosť inštitúcií by mala ostať zachovaná, preto sme e, takto veci e, sa snažili zvrátiť asi 200 pozmeňovacích návrhov, to sú e, technické úpravy, to sú tie hlavné pozmeňovacie návrhy. Potom máme niekoľko nových znení definícií, ustanovenia na e, odviazanie alebo rozviazanie viazaných prostriedkov, týka sa teda záväzkov a potom tu máme určite zmeny aj pri e, platobných prostriedkoch. Potom práva výborov pre rozpočet, komisia sebe a aj iným štátom dala určité kompetencie, ktoré teraz mal náš výbor, výbor pre rozpočet. No a my sme po schôdzke s tými spravodajcami sa vrátili k našim pôvodným právam, tak aby všetky pôvodné práva výboru pre rozpočet ostali zachované. Diskutovali sme o tom aj so sekretariatom, s tými spravodajcami a nemyslím si, že by sme my mali právo vzdávať sa nejakých práv parlamentu, lebo my sme iba jedna generácia poslancov, po nás budú ďalší a myslíme si, že nejaké odnímanie práv parlamentu e, stále teda e, kolegovia využívajú svoje práva, e, možno v menšej, možno vo väčšej miere, takže naozaj si nedovolíme naše práva nejakým spôsobom sa ich vzdať. A mm, to zjednodušovanie, to je vždy také trošku e, problematické, lebo pre koho sa to zjednodušuje? Nie vždy pre všetkých. No a to, čo sa môže zdať ako zjednodušenie, nemusí v končnosti ako zjednodušenie vypaliť. Takže to sú zmeny, ktoré sme neakceptovali. Tiež sme zvrátali vypustenie bez náhrady rôznych ustanovení v súčasnom finančnom radení a v súčasných delegovaných právnych aktoch. Napríklad zmizli veci, o ktorých som presvedčená, že sú veľmi dôležité pre manažerov, ktorí realizujú programy. E, konkrétne usmernenia o tom, čo majú robiť, ako majú postupovať, čím konkrétnejšie sú tie usmernenia o to e, menej e, úsilia zo strany manažerov programov. Takže mnohé veľmi konkrétne ustanovenia vymizli, zmizli bez toho, aby sa poukázalo na ďalší postup, teda čo s tým. My sme sa snažili ten všeobecný text, relatívne teda všeobecný text komisie upresniť a dúfame, že takto tým manažerom v ich práci pomôžeme. Potom máme posunenie ustanovení, pokiaľ ide o e, skladanie správ a transparentnosť, hlavne pokiaľ ide o nové corporate sponsoring, finančné nástroje, ďalej otázka service level agreements, teda na riaditeľstva samostatne môžu rozhodovať o tom, že e, určitú prácu externalizujú, postupia iným. A to sme sa tiež snažili v súčasnom postupe e, nejakým spôsobom upraviť. E, nové formy financovania a Financial Framework Partnership, to všetko sme upresnili. Smart Objectives zo súčasného e, nariadenia sme znova zaviedli, potom e, orientáciu na performance sme posilnili pri vykonávaní rozpočtového plánu, ako aj pri vyhodnocovaní. Ste si spomínate, že podpredsednička Georgieva svojho času povedala, že revízia finančné nariadenia má posilniť orientáciu na ten výkon, performance orientation, ale uh, vidíme, že komisia to spomína iba na jednom, dvoch miestach, ale nie nejako obširnejšie, takže sme sa snažili túto performance nejako posilniť, uh, poukázať na to, čo by to mohlo znamenať. Ďalej, po dlhých diskusiách s tým e, sme uh, Trust Funds, ktoré komisia chcela umožniť a budovať aj v rámci EÚ, tak tam sme prijali ďalšie, mm, alebo obmedzili e, ďalšie opatria mimo EÚ. Je tam silná parlamentná kontrola, teda e, súčasné práva komisie e, sme sa k ním vrátili. E, tam, kde sú trust funds, tak tam je potrebné sa na nás obrátiť a nás vypočuť. Ešte si spomínate, No, na situáciu, keď sme my nemali možnosť vplyvu, takže sme sa snažili takýmto spôsobom náš vplyv posilniť. Viaceré odporúčania dvora auditorov, zo stanoviska dvora auditorov sme e, sa snažili zapracovať. E, dvor auditorov to predstaví v rámci toho workshopu a týka sa toho napríklad e, mm, Internal Audit Committees pravidla pre finančné nástroje, podľa toho, aký teda finančný nástroj prevláda, tak podľa toho sa to bude potom orientovať. Takže bez hľadu na to, mm, kde sa použijú e, tie, e, tie, tie nástroje, tak vlastne podľa toho majoritného sa bude postupovať podľa toho hlavného. Dopady týchto pozmeňacích návrhov ešte poriadne nepoznáme, ale na to máme predsa trialógy. A dopady návrhu komisie ani tie sme predsa nepoznali, takže toto nie je argument, ktorý by, ktorý by obstal. Situácia je porovnateľná. A potom presúvanie prostriedkov zo zdieľaného do priameho správovania. E, toto podporujeme, e, čo sme toto požiadali, parlament a rada s tým teda súhlasia štruktúrálne fondy, eh, prostriedky odtiaľ by sa nemali prevádzať do FC, táto možnosť bola škrtnutá po diskusii tiež s tými spravodajcami, pretože sme boli toho názoru, že štruktúrálne fondy majú eh, inú úlohu ako, ako fond EFSI. A ďalej pre tieto úlohy platí nariadenie o štruktúrálnych fondoch, eh, takže potom má dostatočne upravené, upravené inde cross-reliance and verification, toto podporujeme, ale tam, kde je hlavným donorom EÚ, tam by mala sama robiť overovanie, verifikáciu zmluvných partnerov. Zamietli sme vetu, ktorej e, dopady sme neboli schopní vyhodnotiť, teda že komisia e, harmonizuje svoje spravodajské povinnosti s ostatnými s povinnosťami tých ostatných donorov. Aby sme takéto niečo mohli akceptovať, museli sme vedieť, čo to pre nás znamená teda aké sú to informačné toky pre parlament e, alebo pre komisiu. E, o čo ide táto veta, sa nám vôbec nepačila, preto sme ju vypustili. Bola by som si želala od návrhu komisie viac. Ďalej sme požiadali o ustanovenie o tom, že podpora EÚ e, klankovým firmám by nemala byť možná. Toto je vec, za ktorú chcem poďakovať nemeckej komore e, notárom, notárov, potom blending, to podporujeme, nie na základe e, nástrojov pre financovanie, ale na základe tej metódy, ktorá, ktorá je prevládajúca pri danom financovaní. Princíp non-profit. Neziskovosti sme znova zaviedli, ale ešte sme ochotní podľa veľkosti sa orientovať, teda podľa výšky tých dotácií a tiež podľa veľkosti organizácie. Dnes som sa stretla, bolo to zaujímavé so sociálnymi mimovládkami a myslím si, že je možné v tej ďalšej fáze ešte to trochu viac rozpracovať. A potom ešte zo pár bodov. Týka sa to kontrolného výboru, to sú tie lehoty, ale kolega Ashworth, myslím, k tomu povie viac. Týmto sa mu chcem poďakovať za spoluprácu sú tu veľmi nevďačné veci. E, táto téma je isté takouto nevďačnou e, vecou. E, naozaj tu bude stať ešte veľa potu s radou, keď budeme povedať nový text vychádzajúce z našich a z ich pozmeňovacích návrhov v trialógoch sa to ešte ukáže, ale ja dúfam, že v končnom bude ten výsledok dobrý. A otázka toho ako dobrý bol ten návrh. No bola by som si želala veci niektoré inak, bola by som chcela, aby sa menilo menej veci, iba zjednodušovanie pre príjemcov a tak ďalej. Hm, som nerada, že sme museli toľko veľa veci, veci, veci meniť, lebo jedno s druhým súvisí, takže bolo to dosť komplikované. Mrzelo ma to, naozaj som to investovala mnoho času, nielen ja, ale aj ostatní. A nie som celkom presvedčená, že to za to stojí. To je všetko z mojej strany, pán predseda. Teraz by som bola za to, aby môj spolu spravodajca dostal, dostal slovo. Ďakujem pani Gresle, veľmi si vážim vašu odbornosť. Veď by ste takou pamäťou nariadenia, finančného nariadenia. To, čo ste povedali, skoro by som povedal, že by sa komisia na to mala pozrieť odznova, spustiť to odznova, ale neviem, čo si to myslí pán Ešvert. Ešvert, vous avez la parole. Ah, uh, ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj spolu spravodajkyni. len preto, že povedala všetko, čo som ja chcel práve povedať, ale e, ak mám hovoriť všeobecne, v zásade sme uvítali smer e, jednotlivých návrhov predložených komisiou. E, myslím, že keby boli tieto e, zmeny e, výsledkom snahy o zníženie byrokratskej záťaže a zníženia miery chybovosti, tak naozaj to je to, o čom hovorila Inge Grösle a sú veľmi vítané. Ale sú tu isté oblasti 4 alebo 5, ku ktorým by som sa chcel v krátkosti vyjadriť. Poprvé, to je otázka hodnotenia vplyvov Je nám ľúto, že v návrhu nie je obsiahnutý dostatočný prieskum alebo hodnotenie vplyvov, pretože to by mohlo byť e, problémom pri interinstitucionálnych dohodách. E, Inge Grössle hovorila správne o tom, že sa tu má zaviesť e, kultúra výkonnosti, ktorú presadzujú aj tie hlavné projekty e, bývalého rozpočtového výboru. Ale to mi je jasné. Ale keď sa na to pozrieme podrobne, vidíme, že je tu istý konflikt medzi zjednodušením a výkonnostným rozpočtovaním, pretože my tu hovoríme o stanovovaní výkonnostných ukazovateľov cieľov, ale nie o zjednodušení. Skôr to ide opačným smerom. Čiže k tomu by som sa chcel skutočne osobne vyjadriť. Myslím si, že je to potrebné do veľkej miery internalizovať ale e, bude to samozrejme zaujímavé aj pre auditorov, ktorí budú posudzovať tieto výkonnostné ukazovatele. Takže my sme, predlož- my sme o tomto hodne uvažovali a to isté sa týka aj otázky E, neziskového princípu. My sme nechceli, aby zjednodušenie e, v končnom dôsledku ako si oslabilo dlhodobé rozpočtové e, zásady. My, osobne, my nie sme celkom úprimne presvedčení predloženými návrhmi komisie. Uh, a preto sme opätovne sem niesli niektoré pripomienky a zrejme o nich budeme ešte rozsiaľným spôsobom rokovať. A to isté sa týka otázky postupov pri vnútorných auditoch. My sme sa do veľkej miery spoliehali na stanovisko dvora auditorov, a mali sme taký pocit, že pokiaľ ide o postupy interného auditu, potrebujeme tu jednoznačné e, regulácie toho, ako sa to má robiť a aké majú byť následné opatrenia či procedúry. A napokon by som chcel uviesť niečo na tému e, podávania správ. E, Tomuto sa e, má vyjadriť aj dvor auditorov. Ja už e, mnohé roky mám obavy, že o, v auditoch by nemalo ísť iba o vyhlásenia o zhode. Skôr by mali priniesť akési usmernenie, alebo mali by to byť e, informatívne správy v prospech jednotlivých parlamentov a, parlamentu a jeho členov. Potrebujeme jednotnú konsolidovanú auditorskú správu, takisto potrebujeme vyhlásenie o riadení, potrebujeme vyhlásenie o e, vydavkových aktivitách, ako aj odhad výdavkov, e, takisto ovplyvnený nezrovnalosťami a samozrejme napokon je potrebný ten proces auditu. E, ešte nás čaká veľa práce, pretože tento dokument je širokospektrálny a nemáme veľmi veľa času. Ehm, ehm, ehm, preto bude zrejme potrebné sa troška obmedziť v porovnaní s tým, čo by sme si želali, ale veľmi pekne vám ďakujem za účasť a vypočutie. Ďakujem, pán Ashworth. Náš spoluspravodajca nás práve informoval o svojich myšlienkach či názoroch na tento projekt zjednodušenia finančného nariadenia. A teraz by som chcel odovzdať slovo spra- tieňovým spravodajcom. Najprv pán Sarvama. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel skutočne poďakovať obom spravodajcom, ako aj komisii za ich e, veľkú prácu na rozpočte a spôsobe jeho uplatňovania. E, pokiaľ ide o e, budúcu budúcnosť, o budúcnosť Európe, rozpočet je samozrejme veľmi dôležitým dokumentom. E, je potrebné zosúľadiť, zosúľadiť činnosť EPP a e, s tým, čo tu predniesli obaja e, spravodajcovia. K tomu by som chcel povedať nasledovné priority sú nasledovné. V prvom rade je to zjednodušenie a Takisto by som chcel osobitne zdôrazniť, že je potrebné zjednodušiť aj život príjemcov, čo je tá najdôležitejšia vec podľa môjho názoru. A po druhé, treba sa krížovo spoliehať na avdity. Áno, a dvor auditorov hovorí to isté, napokon zdôraznili to aj spolu spravodajcovia, takže podľa mňa je potrebné, aby sme Eh, šli týmto smerom. Ale chcel by som eh, tu povedať niečo podrobnejšie. Po tretie, toto eh, je výkonnostné rozpočtovanie. Ja viem, že toto je veľmi ťažká rovnica, ale my všetci alebo neviem, či všetci do rovnakej miery, ale pokiaľ by sme sa zhodli na tom, že potrebujeme orientáciu do väčšej miery orientovanú na výsledky použitia rozpočtu, chcel by som do istej miery um, spochybniť to, čo povedal pán Ashworth. Možno som príliš optimisticky, ale ak skutočne chceme v tomto smere pracovať e, e, ešte usilovnejšie, ak nám ide o zjednodušenie na jednej strane a na druhej strane o e, rozpočtovanie väčšmi zamerané na výsledky, logicky z toho vyplýva, že potrebujeme primerane znížiť aj kondicionalitu nákladov a tuto sa tá rovnica stáva skutočne zaujímavou. Takisto by som chcel dodať, že je mi to jasné, ale e, robím si obavy, že pokiaľ by sme sa pridržiavali na vrhu komisie a vypustili by sme z finančného nariadenia veľa vecí, v končnom dôsledku by nebolo jednoduchšie, ale prinášalo by nové problémy. Ale keby sme sa zameriavali na znižovanie kondicionality nákladov vo finančnom nariadení, to by možno, že by sme, keď z polievky tak týmto spôsobom vyberieme nejaké dve um, naberačky, mohli by sme pridať do polievky dve ďalšie naberačky, ktoré by e, zlepšili orientáciu na výsledky. Ja viem, že toto je <laughs> rovnica veľmi ťažká a na jej vyriešenie by bol snať potrebný Einstein alebo Hawkins. E, zároveň by som chcel položiť dve krátke otázky na komisiu a dvor auditorov. E, Neviem, tvo, máme tu e, zástupcov dvora auditorov, áno. Áno, áno, sú to zástupcovia. Prečo nemáme definíciu um, výsledkov? Pretože Dvor auditorov vo svojom stanovisku hovorí o týchto výsledkoch. Má nejakú definíciu? A druhá otázka na komisiu. Prečo komisia neprijala prístup bečmi založený na riziku? To znamená, že niečo by sa malo z tej polievky odobrať, ale zároveň by sa malo pridať niečo, čo by prispelo k výsledkom alebo zlepšeniu výsledkov rozpočtovania. Dobre, tak teraz odovzdávam slovo pánovi Vladimirovi Maňkovi. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať obidvom spravodajcom. Všetci vieme, že to mali veľmi zložité a že to boli úpodné, úpodné hodiny a dní práce, ktorú museli vynaložiť s tým, že to bolo v čase, že ani, ani vtedy, ani dnes ešte nepoznáme celkom dopady návrhov komisie a samozrejme nepo, nepoznáme ani dopady e, návrhov našich spravodajcov, e, čo to vlastne spôsobí. Čiže najlepšie riešenie by bolo, keby sme to všetko si bod po bode dokázali, dokázali prejsť. A e, táto revízia má jeden obrovský rozdiel pred predchádzajúcimi revíziami, že teraz vlastne meníme, meníme a zjednodušujeme 15 ďalších právnych aktov a všetko dáme do jedného dokumentu a nemáme na to veľa času. A e, my by sme potrebovali asi trikrát toľko času, ako máme, aby sme to mohli urobiť, povieme si, že seriózne to robíme. Lebo teda sa nám môže stať, že niektoré veci, na ktorých sa nedokážeme dohodnúť, možno budeme musieť posúvať do, ďalšej, do ďalších úprav, do ďalšieho obdobia, aby sme nerobili nejaké chyby. E, nám sa prelínajú aj problémy so sektorami. E, to, čo má na starosti náš výbor a výbor pre rozpočtu kontrolu rozpočtu, tak sa nám to prelína aj s sektorovými problematikami, keď vieme, že ITRE sa bojí, aby sa neočerpávali peniaze z programov Horizont 2020 a ďalších. REGI chce zrušiť kombináciu EFSI a štrukturálnych fondov. Agri ide nad rámec návrhu komisie a navrhujú také komplexné zmeny, že e, netuším ani, či to dokážeme časovo zvládnuť v takomto krátkom čase a dohodnúť sa aj, aj s radou. AFED samozrejme má po pripomienky k trastovým fondom. Krajiny od nás očakávajú, aby sme od 1.1.2018 spustili tento, tento projekt. Oni chcú zjednodušenie a vyplnulo to z prieskumov, ktoré robila komisia, že si to želá, želajú aj samotní príjemcovia. A od toho by sme sa mali odvíjať, od toho, čo chcú príjemcovia to znamená maximálne zjednodušenie pre príjemcov, aby mali menej byrokracie. Keď bude menej byrokracie, budeme mať lepšie výsledky. Keď budú mať lepšie výsledky, bude lepšia implementácia. A to je, to je naozaj veľmi dôležité. E, dotknem sa toho, e, čo som spomenul, že výbor regí odmieta, odmieta kombináciu štrukturálnych fondov, kohezných fondov z, z EFSI. Ja ich chápem e, z toho pohľadu, že my dnes ešte nemáme zadefinované ani čo, čo to napríklad je FC2. A túto definíciu potrebujeme e, v každom prípade poznať, aby sme mohli povedať, že či takáto kombinácia bude, bude možná. E, ja som sa obával, a som to povedal niekoľkokrát, a som rád, že aj pán Olbricht potvrdil, potvrdil moje obavy vtedy, že sme sa báli, aby sme si nevykradli štrukturálne fondy a nepresunuli e, peniaze z kohezných regiónov do nekohezných, do bohatých regiónov, ktoré by mohli tieto peniaze očerpať. Komisia to už z časti rieši tým, že hovorí, že by sa mali kohezné fondy použiť z pravidla. Hovorí z pravidla v tom členskom štáte, odkiaľ je ten, možno ten kohezný balík. Ale to z pravidla to je veľmi zlá definícia. My musíme si čierno-bielo napísať, že e, jasné pravidlá, ak by sme túto vec mali podporiť. Že by to malo byť nie z pravidla, ale jednoznačne z, z koheznej krajiny, kde ten balík alokácií je, a aj v tej krajine jednoznačne použiť iba v koheznych regiónoch, aby sa aj v krajine neposúvali e, e, financie z chudobných regiónov, ktoré chcú čerpať kohezné peniaze a posunúť ich do, do bohatých častí, častí krajiny. Čiže tieto veci si musíme jasne e, vydefinovať. Ja som veľmi rád, že tu máme aj dvoj auditorov, ten vždy bol našim veľkým pomocníkom. Ja som si prečítal ich samozrejme obavy a väčšinu z nich samozrejme aj ja zdieram. E, najlepšie bude, keď si počkáme aj na workshop, lebo e, naši spravodajcovia sa dotkli všetkých závažných problémov. S väčšinou z nich môžem súhlasiť, aj keď nie so všetkými nie, ale dotkli sa všetkých týchto problémov a ja som veľmi zvedavý, na názory aj komisie, aj, aj dvora auditorov na, na tento problém. E, jedna vec, ktorú chceme urobiť, je zjednodušiť. A keby sme posunuli všetko to, čo, čo naspäť, čo, bol, čo platilo doteraz, tak by asi k tomu zjednodušeniu veľmi, veľmi nedošlo. Čiže naozaj situácia je veľmi komplikovaná a chápem aj spravodajcov, že chcú, aby aby sme sa nezbavili našich nárokov a právomocí ako poslancov aj v oblasti kontroly, aj, aj v ďalších oblastiach, to áno. Len ak by sme to poposúvali všetko naspäť, no tak by sme sa veľmi dopredu nepohli. Preto očakávam veľa aj od dnešného workshopu a od toho, ako bude reagovať komisia. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Eh, pani Inés Alexander to nie je, pane Nec to takisto nie je, nevidím ho. Ingrid Aren, to nie je, Bartos nie je to ani ďalší, Riada Markovali To takisto nie je. E, toto boli tieňoví spravodajcovia, ktorí tu nie sú. Pán Pandebak za výbor TRAN. Vážený pán predseda, ja som mal tú čest, že som bol spravodajcom výboru pre dopravu a my k tomu predložíme aj uh, správu včas, ale ponajprv by som pogratuloval e, spravodajcom pani Gresle a pánu Ešfalfovi, ktorí naozaj vykonali a odviedli vynikajúcu prácu. Ja dúfam, že aj financovanie e, sektoru dopravy bude z toho profitovať. Aspoň tak predpokladám. Chcel by som k štvorke a peťke pozmeňovacím návrhom niečo povedať. Pani Gresle, ja už som e, s vami o tom neformálne hovoril, ale pozmeňovacie návrhy 4 a 5, tu pani Gresle vypustila jednu vetu. Finance institutions and investors. And dit luistert erg nauw, meneer de voorzitter. A to to potom bude vyzerať takto, že pán predseda, my nechceme, aby peniaze z súkromného sektora boli vynechaní. To znamená, že oni nespravujú peniaze EU. A tu si myslím to, čo pani Gresle, že spravovanie súkromných finančných prostriedkov by mala robiť Európska komisia. Áno, ale musí byť aj možné aj tieto prostriedky získať a použiť. A preto e, by som chcel požiadať pani Gresle a jej spolupracovníkov, aby to zohľadnili. Ďakujem. Si. Merci pour cette observation. Ďakujem za tieto pripomienky, pán Fernández. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria dar os parabéns. Aj ja by som chcel zablahoželať obom spoluspravodajcom. My v rozpočtovom výbore máme skutočne dobrú záruku v tom, že spravdajcovia dobre pokryli všetky technické aspekty. A výbor pre kontrolu rozpočtu považuje Takisto za veľmi dôležité znižovanie byrokracie, zjednodušovanie byrokracie. Toto je cesta, po ktorej pôjdeme aj naďalej, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby sme čo najlepšie využili e, naše prostriedky. Vždy sa tu objavuje slovo transparentnosť. Vypočul som si, čo sa tu povedalo na tému strategických fondov a štrukturálnych fondov. A som mierne znepokojený tým, že Existujú partnerské dohody, na základe ktorých členské štáty využívajú tieto fondy, štrukturálne fondy, aj e, investičné fondy na základe týchto štrukturálnych fondov a robia to na e, investície a e, myslím, využívajú to ako finančné nástroje. Máme tu finančný nástroj, ktorý predstavuje EPSI, ale EFSI ani ďalšie finančné nástroje by nemali byť využívané ako konkurencia kohezným fondom. To všetko by sa malo uplatňovať komplexným e, spôsobom. Napríklad, ak máte nejaký investičný projekt a iba časť z neho možno pokryť z, um, zo štrukturálnych fondov, ale niektor, a ďalšiu časť možno pokryť iným e, finančným nástrojom, ako napríklad Junckerov plán alebo EFSI. A Členské štáty vrátane Portugalska napríklad e, používajú štrukturálne fondy a investičné fondy e, na rôzne iné veci, ako je budovanie infraštruktúry. Mnohé z nich sa využívajú na, napríklad na e, účely ľudských zdrojov a iné zdroje. Je nevyhnutné zabezpečiť proporcionalitu a e, to, aby oba tieto fondy alebo tieto typy fondov sa využívali e, spôsobom, ktorý je na to vhodný. Ehm, platí to aj pre EPSI, vyplývajúce z Junckerovho plánu. Treba to povedať jednoznačne. A pokiaľ ide o EPSI, teda Európsky fond pre strategické investície, tu môže dôjsť k nejakému nejednoznačnému využívaniu. A zároveň treba zabezpečiť aj adicionalitu, pretože z EPSI by sa mali financovať e, projekty, ktoré sa nemôžu financovať zo štrukturálnych fondov. Treba zabezpečiť synergiu a koordináciu. Máme napríklad e, kohezné fondy, ktoré sa využívajú na e, určitý účel a nie, nie sú dostatočné, tak iné fondy by sa mohli použiť na to, aby sa ukončili projekty. Je dôležité, aby nariadenie umožnilo využívanie takýchto synergií bez toho, aby tu došlo k nejakému zablokovaniu zo strany FC alebo e, cieľov kohezných. E, fondov. Myslím si, že ten cieľ je úplne jasný, ale zároveň je e, úplne jasné, že nesmieme e, zabraniť využívaniu e, synergii investičných platform. Musí existovať možnosť, aby projekt mohol byť financovaný zo štrukturálnych fondov, ale zároveň časť by sa mohla financovať aj z EFSI alebo um, aj napríklad kohezných štrukturálnych fondov alebo z iných typov financovania. Toto bol taký konkrétny príklad. V mojej krajine, v Portugalsku, máme asi 150 miliónov určených na investície do sociálnej oblasti. Čo to znamená? Znamená to, že keby sme chceli skutočne dobudovať existujúce siete z týchto 150 e, miliónov, tak e, by sme ich čoskoro vyčerpali a bolo by potrebné získať ďalšie peniaze, kde by mohol byť využitý EFSI. Ale EFSI by sa nemal použiť ako substitúcia financovania kohezných politík, ale na druhej strane EFSI by mohol zabezpečiť riadnu implementáciu realizáciu koheznej politiky e, na také projekty, ktoré podporujú synergiu. Čiže myslím si, že toto by malo byť takisto súčasťou e, tohto finančného nariadenia. Nemožno pri ňom zabúdať na to, ako čo najlepšie zosúľadiť, skombinovať využívanie jednotlivých typov fondov. Pán Ulbricht. Euh, euh, euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som len dve veci počiarkol, dva, dva pozmeňovacie návrhy. Ja by som chcel uvítať ten pozmeňovací návrh 109 pána Fernandeza, kde sa vypúšťa možnosť, že že dodatočné zdroje, ktoré boli alokované členským štátom a no, to riziko z EFSI. Takže toto je veľmi dobrý pozmeňovací návrh a v tomto pozmeňovacom návrhu je samozrejme iné znenie, ale ale ide tu o tú potrebu konkrétneho členského štátu, čo umožňuje členskému štátu, aby bol aktívnejší, flexibilnejší. A to je dobré a preto toto vítam nedovoliť e, transferovať peniaze z jednej politiky do druhej. A potom ďalší pozmeňovací návrh, ktorý pre nás je dôležitý, a to je otázka e, tiež na spravodajcov. V pozmeňovacom návrhu 20, kde máme rezervu, tú krizovú rezervu Európskej únie, ktorá bola navrhnutá, ale potom zmizla. A teraz už to tam nie je, tá krízová rezerva, e, pretože to bolo zamietnuté. Takže je zámerom v tomto nariadení to zaviesť alebo opätovne zaviesť e, tento krízový rezervný fond, alebo... Teda toto je otázka z mojej strany, či niečo, či je to niečo, čo musíme zadefinovať. Ďakujem. Mm, Pán Karmel. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa najprv chcel poďakovať eh, spravodajkyni a spravodajcovi. A myslím si, že aj na doterajších výsledkoch e, vidíme, že do toho boli vložené nielen snahy, ale aj skúsenosti a že je to aj uplatniteľné, čiže to nie je abstraktné. Chcem len počiarknúť, že si musíme jednoducho uvedomiť, že každým dodatočným finančným nástrojom a s ďalšou kompetenciou, ktorú chceme ako Európska únia, narastá aj komplikovanosť. A keď komplikovanosť narastá, tak stále je to netransparentnejšie, tak na vonok, ako aj dovnútra. Ja otvorene priznávam, že nie všetky tieto prepojenia a rozvetvenia tohto financovania na prvý pohľad vždy chápem, pretože to, čo sme tu my navrhli, je už veľmi komplikované. A preto by sme si mali jednoznačne uvedomiť, že by sme mali veci jednoznačne oddelovať. Nepovažujem za dobré, že niektoré opatrenia môžu byť financované cez rôzne programy, aj keď len sprostredkovanie, ale to e, celé komplikuje a potom e, nevieme, či tie ciele, tak ako sú zadofinované, potom dosiahneme. Keď sa pozrieme na ten príklad kolega Fernandeza, keď chceme povedať, že niekde chceme financovať budovu, tak musíme potom predpokladať, že je to jedno opatrenie. Ale keď potom E, vnútorné zariadenie alebo napríklad e, otvárací ceremoniál financujeme z rôznych programov, keď to tak rozkuskujeme, keď sa všetko financuje inde, tak potom už nikto nebude schopný e, mať prehľad na Mm, akej e, úrovni dosiahnutia cieľu sa nachádzame. Preto by bolo jasné, keď, e, preto je treba jasne povedať, keď Európska únia vstupuje do činnosti, tak podľa jasne zadefinovaných pravidiel a podľa jasne e, zadefinovaných pravidiel, ale nie podľa rozličných kritérií, pretože potom samozrejme aj presúvame tie prostriedky a meníme aj to zacielenie, ale strácame transparentnosť. Áno, e, takže pokiaľ ide o túto otázku, sú to praktické otázky, veľmi praktické otázky a v mojej predchádzajúcej funkcii som žiadal o európske prostriedky a my sme sa vždy snažili naše projekty prakticky prispôsobiť podmienkam programu, ale v zásade to nič nemení. Tuto je e, veľká komplexita, veľká komplikovanosť, no, ktorá k ničomu nevedie. Takže preto by sme mali byť veľmi efektívni. E, myslím si, že týmto sme sa dostali e, k záveru tohto, tejto rozpravy. Preto máme tu síce zastupkyňu dvora auditorov, ale vzhľadom na to, že dvor auditorov bude Eh, hovoriť v rámci eh, nadchádzajúceho workshopu. Eh, neviem, či chcete hovoriť už teraz, ale máme ešte priestor v rámci tohto, to prvej časti našej schôdze až do tretej hodiny. Donc, voulez-vous répondre à nos... Chceli by ste teda, teda už teraz odpovedať našim kolegom? Eh, myslel som si, že keby sme mali čas, tak bolo by dobre, keby sme dostali odpoveď na tých niekoľko otázok. Ja som kolegovi chcela povedať, ktorý sa vyjadroval k štvorke a peťke. Samozrejme, že chceme pritiahnuť súkromný kapitál, ale riadenie týchto verejných organizácií chceme ponechať verejným organizáciám tak, ako to vždy bolo doteraz. To by sme chceli prepra- prepracovať, ale samozrejme našim cieľom bolo pritiahnuť aj súkromný kapitál. No a pokiaľ ide o EFSI a štrukturálne fondy, my sme k tomu mali naozaj grundlegen- e, základnú diskusiu. Ehm, čiže e, právne, e, právne e, k tomu sa vyjadruje vyjadrujú štruktúrálne fondy, respektíve nariadenia o štruktúrálnych fondoch a my tam môžeme dať mail alebo mail vypustiť. Čiže závisí to od tohto nariadenia o štruktúrálnym fondom. Momentálne teda ja nemám k tomu žiaden názor, pretože musíme si dávať pozor na, tom, na to, lebo aj dvor auditorov vo svojom stanovisku povedal, že keď to urobíme, tak e, pomocou takejto operácie môžeme presunúť aj kapitoly MFF. A čiže musíme byť veľmi obozretní Musi, museli by sme to ešte dovysvetľovať a práve tomu sa chceme vyhnúť. Ale ja by som navrhovala, aby sme ešte dali slovo komisii, aby zodpovedala tie otázky, e, ktoré boli smerované na adresu komisie. Nech sa páči, chcete odpovedať? Thank you, Chair. Um... Áno, chcel by som povedať niekoľko slov o hodnotení vplyvov my, a to, že my sme neviedli takéto hodnotenie vplyvov. Len stručne, finančné nariadenie to je toolbox, to je skrinka nástrojov a používateľia sa musia rozhodnúť, aké z týchto nástrojov chcú použiť, pretože nie je možné, aby sme do finančného nariadenia zahrnuli všetky tieto nástroje, lebo museli by sme e, do toho zahrnúť všetky možné oblasti politiky. To by nebolo možné. Preto sme sa snažili čo najúspornejšie e, postupovať, aby sme mohli vytvoriť tento základ. Čiže to e, k tej prvej otázke. A pokiaľ ide o výkonnosť, toto je samozrejme oblasť pre ďalšie diskusie, ale my navrhujeme, aby sa e, aktivity zahrnuli do výkonnostného rozpočtového rámca. Čo to znamená? My máme ukazovatele výkonnosti, ktoré monitorujeme, o ktorých podávame správy a ktoré sa pravdelne prehodnocujú. Nerobíme to však automatickým spôsobom. Nie je to našim cieľom. Tie rozhodnutia sú na politikoch, vrátanie parlamentu a my chceme parlament a radu iba informovať skôr, než príjmu rozhodnutia preto si myslíme, že potrebujeme vyváženosť medzi informáciami o výsledkoch a o tom, aké legitímne rozhodnutia urobia zastupcovia parlamentu a e, rady. Čiže to, chcel som poukázať na tento rozdiel. Ďakujem. Ďakujem. Pán Ashworth, máte e, k tomu čo povedať? Chcete reagovať na otázky kolegov? Nie, pán predseda, myslím si, že väčšina z týchto otázok už bola pokrytá a e, počkáme si na to, čo ešte povie dbor auditorov k tým pripomienkam, ktoré tu už odzneli. Ďakujem teraz e, je už takmer 5, e, e, sú takmer 3 hodiny. E, a týmto uzatváram naše zasadnutie a e, pokiaľ ide o spoločné zasadnutie k predloženému návrhu správy a e, teraz e, o niekoľko minút otvoríme náš workshop približne o 15 hodín aj 5 minút.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 E, dámy a páni, prosím, aby ste sa posádzali. Nous sommes heureux Madame Grasle et moi-même de vous accueillir pour... Pán Grösle a ja sme veľmi radi, že vás môžeme privítať na tomto e, veľmi dôležitom workshope. Budeme sa snažiť e, uvažovať o zjednodušení finančného nariadenia. Komisia zmobilizovala svojich najlepších expertov, ktorí pripravili a predložili návrh, ktorý ide v tomto smere e, každý z tých návrhov smeruje k zjednodušeniu našich procedúr. E, budeme mať príležitosť vypočuť si názory predstaviteľov dvora auditorov, ktorí sa vyjadrí k všeobecným aspektom tohto nariadenia a tohto návrhu a potom tu máme viacerých um, predstaviteľov praxe, ktorí sa sami vyjadria, vyjadria k téme zjednodušenia. To, ako to oni vnímajú. A takisto sa k tomu e, vyjadria tí prevádzkovateľia, ktorí využívajú rozpočet Európskej únie. Toto, verím, e, bude veľmi zaujímavé. Pani predsednička, ďakujem pekne s všetkým, ktorí dnes prišli. Takto sa aspoň budeme mať možnosť lepšie porozprávať o tých rôznych problematických oblastiach Čiže performance-based budgeting ako prvá vec, ako to zlepšiť, či sa tam dá ešte niečo doplniť. Tu máme pozvanú osobu z mojej spolkovej krajiny, je to náhoda. Ministerstvo sociálnych vecí Badenská vetenberská k tomu má určité stanovisko, sme sa dozvedeli, takže sme chceli dať e, eh, hostovi šancu sa k tomu vyjadriť. Potom otázka týkajúca sa EFSI a ESIF, teda štruktúrálne fondy a EFSI. To je ďalšia vec, ktorá nás zaujíma. Aj tu máme veca, ktorý nám tomu povie viac. Kolegovia, my eh, sme eh, oveľa umiernenejší než výbor REGI. Takúto spoluprácu umožňujeme, len chceme mať povedť na otázku, či môže EFSI dostávať peniaze štruktúrálnych fondov. Toto vnímame kriticky, povedali sme nie, ale samozrejme, že eh, komunikácia alebo interakcia týchto fondov pri spoločných projektoch musí existovať. To bez pochyb. Potom otázka externalizácie úloh. To je ďalšia téma. Tu máme agentúru, ktorá nám to objasní zo sieti agentúr, súčasný predseda. Mám podkým ďalšie informácie. Potom máme v návrhu komisie zaujímavý článok, ktorý hovorí o tom, že občania že sa ich máme opýtať pred rozpočtovými otázkami, že je takáto možnosť. K tomu sme ešte neboli žiaden pozmeňovací návrh, lebo nás nič rozumné nenapadlo, nič šikovné, preto teda sme vďační, že dnes možno k tomu stejme viac informácií, ako by sa to dalo prakticky napísať e, e, do nariadenia, aby to bolo záväzné, že by to bolo povinné. Potom e, ďalšia otázka, to sa riadi tiež, e, reguluje tiež v omnibuse, teda konflikty záujmov. Pokiaľ ide o návrh komisie, tam je dôležitá veta, teda že úprava, ktorá platí na úrovni EÚ pre konflikty to má platiť aj na úrovni členských štátov, to je veľmi dôležitá vec. A tu sme si pozvali odborníka z Čech, pána Wagenknechta, ktorý nám k tomu povie niečo viac. Takže vítam všetkých našich dnešných hostí. A pán predseda, povedala by som, že sa môžeme do toho pustiť. Začali by sme dvorom auditorov, ktorý by nám mal predstaviť e, svoje stanovisko. Vítam kolegu e, Lazaru jeho tým, teda Európsky dvor auditorov. Ako spravodajkyňa, ako predsednička rozpočtovú kontrolu sa chcem dvoru auditorov poďakovať za veľmi e, dobré stanovisko, veľmi naprak zorientované, napomocné. Mnohé z vašich e, nápadov sme prevzali. Um, no, bola by som rada, keby ste boli navrhli ešte viac pozmeňovacích návrhov, boli by ste nám zlaži- takto zľahčili život. Návrhy, ktoré ste vy e, navrhli, tie sme naozaj vo veľmi veľkej miere prevzali. Uh, ten váš návrh samozrejme uprednostňoval záujmy dvora auditorov. Prepašte, som si nemohla odpustiť, nemohla som to nepovedať, ale my sme zapracovali mnohé z vašich vecí do nášho textu. Neviem, či sa nám to podarilo úplne na jednotku, ale snažili sme sa a sme samozrejme pripravení, ochotní naformulovať ďalšie pozmeňovacie návrhy, vychádzajúc z toho, čo si dnes od vás vypočujeme. Takže srdečne vás tu vítam a dávam vám slovo, pán Lazaru. Mr. Atui, chair of the Committee on Budget. Pán Atui, pán predseda výboru pre rozpočet, pani Gresle, predsednička výboru pre uh, rozpočtovú kontrolu a spolupravodajkyňa pán Ešvert, spolupravodajca, vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem za možnosť pre auditorov prispieť k tomuto workshopu e, spolu s ďalšími váženými hostiami. Komisia vám predložila ambiciózny návrh revízie finančného nariadenia. Legislátor má teda veľkú úlohu vyhodnotiť návrh a dnešný workshop e, bude pokrývať dôležité otázky, ktoré je potrebné v tejto súvislosti my sme pracovali na našom stanovisku a z vlastnej skúsenosti vieme, čo to znamená e, prepracovať sa 900 stranami pozmeneného právneho textu e, s vysvetleniami a ďalšími dokumentami, teda celou toto revíziou finančného nariadenia dobre vieme, aká je to úloha. A v mojej prezentácii by som sa zameral na tri, podľa nás, kľúčové oblasti. A potom stručne načetnem ešte tri ďalšie otázky, než to uzavriem e, s mojou požiadavkou, e, aby ste nám pomohli pomôcť vám. Prvá kľúčová otázka, to e, je one-stop reporting. Ehm, my si myslíme, že to, čo komisia eh, navrhuje v oblasti reportingu, eh, či eh, toto je nejaká novinka nejakého združovania, predkladania správ. My si myslíme, že pokiaľ ide o túto revíziu, že by komisia mala byť ambicioznejšia, mala by od implementovať naše odporúčania, ktoré sme my v tejto súvislosti vypracovali. Predkladanie správ zo strany komisie by sa takto prispôsobilo potreba moderného času. Áno, komisia je otvorená zmenám, napríklad e, integrovaný informačný balík, toto komisia mm, avizovala, ale e, nezašla e, tak ďaleko, ako mohla. Mala by tu byť teda jednotná accountability report, Eh, taký balík správ v súlade s osvedčenými postupmi medzinárodne. Takáto správa by mala obsahovať okrem iného eh, správu predsedu eh, zhrnutie aktivít a výsledkov za rok, diskusiu s rizikami, o, o, o rizikách a o kontrole rizik, potom správu výboru, auditorského výboru, ktorý by mal pozostávať z väčšiny externých členov. Toto to by malo e, teda poukazovať na tradičné prvky, e, ktoré tam už sú a malo by to byť doplnené ešte aj stredno a e, dlhodobým vyhlásením o udržateľnosti rizik. Toto všetko by sme mali dostať na čas pred tým, než robíme audit účtov v súhľade s kontrolou ďalších informácií, aby sme tomuto parlamentu a rade e, mohli dať naše nezávislé stanovisko k tomu, čo obsahuje správa, e, správa komisie e, ako súčasť udelovania absolutória. Potom druhá dôležitá vec, to sa týka zamerania na výsledky, teda prechod od cost conditionality k performance conditionality, čiže nie náklady, ale výkon ako základné kritérium. Máme viacero návrhov v tejto súvislosti. Áno, plav, platby mali prebiehať vychádzajúc e, zo splnených podmienok, respektive stahovaných e, výsledkov. A samozrejme, že vítame e, úsilie na zrušenie, keď tie úpravy alebo postupy sú príliš, príliš komplikované. Komisia uvádza, že financovanie ziskových projektov, že by to malo ísť e, formou finančných nástrojov. E, ten návrh ale e, podniky pozbudzuje, aby požadovali granty. Princíp non-profit sa teda opúšťa, čo nepodporujeme. Dobrovoľnícka práca má byť tiež uznaná ako náklady kvalifikované na spolufinancovanie. To by podľa nás mohlo zvýšiť rizika, a mohlo by byť ťažké riadiť. Tretia kľúčová oblasť tá sa e, týka zjednodušenia rozhodovaní v oblasti rozpočtu. Komisia požaduje väčšiu mieru flexibility v rozpočte. Návrh zahrňa viacero zmien, ktoré zvyšujú e, komplikovanosť pri osávaní tohto cieľa. Ďalšie rezervy sa majú vytvárať a majú tu ďalšie výnimky, pokiaľ ide o princíp výročnosti navrhované transfery zo zdieľanej riadenia na úroveň EÚ. E, toto je transfer prostriedok bez predchádzajúceho schválenia zo strany rozpočtového orgánu. Rozpočtové prevody, toto je ďalší príklad e, e, väčšej komplexity. lebo sa to riešiť jednoduchším spôsobom. Komisia navrhuje zvýšiť počet kategórií, pokiaľ ide o internal assigned revenue, aby sa to používalo na iné účely, než eh, na ktoré to bolo pôvodne, pôvodne nastavené. Dochádza k teda zmenám v takomto zmysle. Uvediem nejaké príklady. Rozpočet 2017 tam došlo k zníženiu o 2,3 miliard eur na priame platby ehm, farmárom ehm, na účely korekcií. Podľa nás by bolo bývalo korektnejšie e, plnú sumu ako e, výdavky uviesť ehm, a tie finančné korekcie vnímať ako e, všeobecný, všeobecný príjem do všeobecného rozpočtu. To sú teda kľúčové oblasti, e, ktoré som chcel načetnúť a potom ešte tri ďalšie oblasti. Áno, finančné intervencie, tam vidíme prínosy v návrhu komisie, ale je tu viacero bodov, kde komisia musí ešte objasniť, čo je cieľom jej návrhu. Napríklad ako bude fungovať toto spoločné ustanovenie a ako sa budú vypočítavať e, poplatky na základe výkonu. Potom kombinácie rôznych nástrojov v rôznych e, častiach finančného nástroja. Toto sú ustanovenia, ktoré sú v rozpore e, s zjednodušovaním. Komisia by mala zaviesť ochranné opatrenia, aby takéto opatrenia rešpektovali pravidlá spolufinancovania a štátnej pomoci. A po tretie, Eh, trust funds na eh, interné politiky. Eh, toto rozšírenie nepodporujeme. Myslíme si, že toto je priskoro, po tom, čo to bolo zavedené v, externých, v externej oblasti a zatiaľ to nemáme ešte teda dostatočne vyhodnotené, aby sa to mohlo rozšíriť aj na internú oblasť. A ešte teraz k tomu, čo som dával v úvode, teda, že vás žiadam, aby ste nám pomohli pomôcť e, nám e, externí e, auditori. je dôležité, aby sme presne vedeli, akým spôsobom majú naše kontroly fungovať a ako máme vykazovať výsledky. máme špeciálne správy Nebudeme sa zameriavať na tú štruktúru našich správ. Finančné nie by malo toto rozhodnutie ponechať nám. No a chcem vedieť aj naše obavy e, v súvislosti s návrhom 208. A ešte než to úplne uzavriem, chcel by som reagovať na otázku pána Sarvámu, ktorú predtým položil, prečo nemáme definované výsledky alebo output, výstup. My sme v našom stanovisku uviedli, že komisia zmení princíp riadneho finančného riadenia Sound Financial Management, zmena na Sound Financial Management Performance, ale definíciu performance nedajú, nedávajú. A my v našich odporúčaniach vyzývame komisiu, aby k tomu pristúpila, aby to zadefinovala. Výročná správa 2015 kapitole 3, získanie výsledkov do rozpočtu EÚ, tam sme prišli s definíciou performance v rámci štyroch pilierov, input, output, výsledky a dopady. Čiže teraz je na komisii, aby prišla s definíciou, aby všetci zainteresovaní v rámci celého toho e, reťazca zodpovedností, aby všetci vnímali performance rovnako, vykladali si tento termín rovnako, A aby sme mali aj indikátory výkonnosti a definíciu výkonnosti, aby sa táto náze uplatňovala konzistentne. Pani Gresle, pán Artui, pán Ashworth, vážené poslankyne, poslanci, Chceme vám pomáhať pri výkone vašej kontrolnej právomoci. Naše stanovisko a e, sa týka teda revízie finančného nariadenia, zdôrazňuje dôležité oblasti, ktoré musíme mať pozornosť. A sme samozrejme k dispozícii na ďalšiu menu názorov. Ďakujem. Peut-être euh, à ce stade d'abord vous remercier, M. Lazaro, pour. Pan Lazaro, Lazaro, Pán Lazaro, dovolte, aby som sa vám poďakoval za e, vaše komentáre v tejto fáze. K tomu, čo ste hovorili a k tým príjmom, mm, ktoré sú viazané akým spôsobom teda v rozpočte môže fungovať. E, a to sa týka aj výdavkov. Čiže aj na strane príjmov, aj na strane výdavkov, lebo sú tu zdroje, ktoré vychádzajú z rozhodnutia súdu, alebo teda dvora sú to teda zdroje, ktoré idú do členských štátov a potom, keď je tu nejaká sankcia, tak tá sankcia ide e, z rozpočtu EÚ. Takže takto ide o rozhodnutia súdneho dvora. Teda ak e, sú tu príjmy e, rozhodnutia súdneho dvora, tak tieto sa vracajú členských štátov a keď má súd zaplatiť nejakú sankciu, tak to ide z rozpočtu EÚ. E, čiže prečo to takto funguje? Prečo je tam takýto rozdiel? Áno, hovorí pán Lazarov. Takýto externý viazaný príjem. Preto vidíme dobre dôvody, pre členské ktoré prispievajú, tie by chceli, aby sa tie peniaze vydali v konkrétnej oblasti, napríklad Erasmus. Ale nevidíme dobre dôvody, prečo by sme mali mať interné viazané príjmy. interné pripísané príjmy ako súčasť všeobecného rozpočtu, kde by legislatívny orgán mohol sa vili k tomu, ako sa tie peniaze vynaložia. A preto navrhujeme, aby sa to robilo bez e, vnútorných bez interných a pripísaných e, prostriedkov príjmov. Teraz má slovo pán Fernández. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o fond pomoci utečencom v Turecku, tam sa využil model External Assigned Revenue. A toto bol spôsob, ako prinútiť v úvodzovkách členské štáty, aby rešpektovali príspevky. A tiež je to spôsob, na rozdiel od Trust Fund, ako sa dopracať ku kontrole, pri najmenšom pri udelovaní absolutória na túto tému. No a moja otázka je následovná. Aká bude možnosť, alebo aká by bola možnosť vytvoriť takýto fond pre utečencov v Turecku bez trust fundu, bez external assigned revenue. Ako sa to dá inak spraviť? Aké riešenie? Alebo je tu jedna vec, e, ktorú majú v hlave členské štáty a nemajú v hlave dvora toho strvenie nejakého stropu s tým, že tento strop sa neprekročí a s eh, extrémne pripísanými príjmami External Assigned Revenue, tento strop sa neprekročí. Môžu povedať sme tam, no, ten strop ostal nedotknutý, to sme si stanovili ako strop a koniec. Ale ak je to e, normálny, všeobecný výdavok, tak to ten strop prekročí. A čom sa ti povedia, nie, nemáme peniaze, lebo je to nad stropom nad limitom. Čiže ako, ako, aké iné riešenie by sa dalo uplatniť? Lebo aj ja, mne sa tiež nepáči external assigned revenue, ale je to jediná možnosť, akú vôbec máme v rukách, aby to bolo riešenie, ktoré nebude úplne medzivládneho charakteru a zároveň budeme mať možnosť sa nejako vyjadriť a pozrieť sa na to, ako sa to vykonáva. Ďalej, otázka eh, alternatívy eh, čo by bolo alternatívou k external assigned revenue? To by boli fondy medzi členskými štátmi, medzivládne. A teda moja otázka na vás, eh, aký návrh by ste mali, čo by ste vy ako riešenie? Vec, ktorá je zlá, potom vec, ktorá je veľmi zlá, čiže ako si vyberiete menej zlú možnosť? Entre le pire et le moins pire. Áno, je to rozhodovanie medzi zlom a menším zlom. Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcel vysvetliť, že my nemáme žiadne problémy s týmito externými pripísanými príjmami a externými trastovými fondami. Jediná vec, na ktorú e, poukazujeme, sú interné pripísané príjmy, teda účelovo viazané príjmy a e, a to preto, lebo by to nebolo transparentné a nebola by tu možnosť parlamentu rozhodnúť, akým spôsobom sa tieto peniaze budú vynakladať. Áno, ale... Čiže... Všetky príjmy musia byť medzi príjmami a všetky výdavky medzi výdavkami. Toto je ten princíp jednoty a všeobecnosti rozpočtu. To sú základné rozpočtové princípy trastové fondy, rozpočtové satelity, tak povediac. Toto sú skôr výnimky, ktoré neprispievajú e, k serióznosti verejných účtov. Mais votre opinion par rapport à... Vaše stanovisko k tomuto celému, pán Lázaru? To je vlastne piatá komora. Jej stanovisko a je naozaj kritické z oči v oči návrhu zjednodušovania finančného nariadenia. Je tak? Takže potvrdzujete kritickosť tohto vyjadrenia, že ten cieľ sa nedosahuje, že je to nedokonalé, že to môže mať dopady, ktoré sú predvydateľné? Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, to posolstvo, ktoré vysielame smerom k Európskej únii je, že tento návrh komisie sa uberá správnym smerom, ale nie, dos- nezachádza dostatočne ďaleko. Je tu veľmi veľa výnimiek, ktoré komplikujú celú záležitosť, ktorá je už komplikovaná namiesto toho, že by to zjednodušili, čiže a tak ďalej a tak ďalej. Ide to správnym smerom, ale je potrebné vynaložiť väčšie snahy. Dobre, a teraz A teraz pán Matias Bol, ktorý je ministrom v Bádensku-Württembersku sociálne a integračné otázky. Vážený pán predseda, vážená pani predsednička, vážené dámy a páni, ja som naozaj veľmi poctený, že pani Gresle a pán Ashford ma sem eh, prizvali a umožnili mi Som naozaj veľmi poctený, pani Gresle, pán Ešflet, že ste ma dnes sem pozvali a že mám možnosť za ESF a riadiaci orgán tuto predstaviť, ako s tým postupujeme. My máme malý operačný program ESF e vo výške 260 miliónov eur v súčasnom programovacom období a ten základ e, sociálnych výdavkov e, robia ostatné agentúry. My to využívame predovšetkým na to, aby sme testovali a vyvíjali nové nástroje. Ehm, pre dlhodobo nezamestnaných. Za posledné obdobie sme zaznamenali viacero úspechov a niektoré nástroje boli po e, vypršaní e, financovania z EFF e, financované agentúrami. A teraz praktické problémy, ktoré máme v riadiacom orgáne. Čím inovantívnejší tento nástroj je, o to je ťažšie predpokladať, aký bude jeho výsledok. Rozvoj, rozvoj je veľmi, niekedy veľmi ťažko predvydateľný a veľmi ťažko to odhadnúť 7 rokov dopredu. My máme operačné programy na to, aby sme reagovali na to, čo je možné, ale je to niekedy aj náročné v eh, praxi, pretože sú tu vysoké prahy a vyžaduje si to veľmi veľa trpezlivosti. Veľmi komplikovanou záležitosťou je e, rozpočtovanie na základe výkonu a riadiaci orgán sa musí samozrejme vyhnúť týmto rizikám, aby nevynakladal nesprávnym e, spôsobom peniaze e, daňovníkov. A tuto máme takýto pomer napätia, pretože tie oblasti, ktoré sú predvídateľné, nesúvisia s tým, čo je najpotrebnejšie a tým, čo si najviac želáme v rámci ISF, pokiaľ ide o sociálnu politiku v členských štátoch. Je tu také nebezpečenstvo toho, že niekto si zoberie len smotanu. Sa zaberia, zameriavame na také e, skupiny, kde je rýchly a merateľný úspech, ale čo potom, keď chceme použiť ten vzorec, že podporujeme tých najlepších a tých e, horších zabudáme. Napríklad je skupina dlhodobo nezamestnaných je veľmi nehomogénna a títo ľudia majú naozaj závažné problémy. Napríklad sú drogovo závislí alebo nie, mentálne nie sú na dostatočnej výške. A tento riadiaci orgán ESF sa zaoberá práve tými dlhodobo nezamestnaným, ktorí majú najlepší prístup na trh práce a nie na tých, ktorí potrebujú ešte viac pomoci na to, aby našli zamestnanie, aby sa zamestnali. No a teraz ďalšia zapeklitá záležitosť. Ako riadiaci orgán keď musíte e, sa venovať finančným dôsledkom, keď chcete dosiahnuť e, výsledok, musíte mať tie schválené a tie, tie, tie osvedčené na, nástroje. A tuto je zase takýto pomer napätia. E, tu sú in, inovácie a to znamená experimentovanie s vyvíjaním nových nástrojov, aby sme riešili tieto problémy. A článok 9 súčasného nariadenia hovorí, že máme povinnosť hľadať sociálnu inováciu. Ako riadiaci orgán tiež musíte myslieť na tých príjemcov. Títo príjemcovia musia tiež byť ochotní riskovať. A v Badensku, v Interbensku toto sú veľmi často mimovládky, a teda charitatívne NGOčky, ktoré sú takým, takou nárazníkovou vzorom. E, čiže na jednej strane nerobiť zisk, ale na druhej strane e, byť ohrozený ohrozený skrachovaním. E, to je kontraproduktívne. To sú také nevyriešené záležitosti s byrokraciou. Takže aby som to ešte raz zhrnul, keď chceme sa venovať tomuto rozpočtovaniu na základe e, výsledku, tak tento výsledok musí byť zosúladený. A tento, e, zosúladenie e, sa týka aj ďalších faktorov, ktoré ich preváži. Je to taký duch, pionierský duch a naozaj musíme mať nielen tie dobre známe nástroje a, a ich testovanie, ale musíme aj zisťovať nové spôsoby a musíme sa zamerať aj na nevýhody tých ľudí, ktorých sociálne e, problémy sú príliš komplikované a kde nevieme slúbiť e, veľké, veľké výsledky, okamžité výsledky, okamžité riešenie. Áno, ďakujem veľmi pekne. V takýchto chvíľach ako politik e, človek nevie, či sa máme vzdať hneď, či sa máme zabiť, alebo či nájdeme tú silu nájsť to riešenie. Čo, čo robiť? Čo robiť? No čo máme robiť? Teda znamená to, Výbor pre kontrolu rozpočtu, keď sme hovorili o otázkach nezamestnanosti, mládeže, e, čo sa stalo s týmito miliardami, ktoré sme vynaložili a výsledok je aký? Nevieme, lebo štatisticky to nemáme. Podchytené nebola tu povinnosť výkazníctva v týchto otázkach. Čo nám poradíte? Čo máme urobiť? Môžem sa vás opýtať? Áno, ďakujem veľmi pekne. Z hľadiska riadenia ESF nemali by sme všetko úplne reglementovať. Mali by sme tu nechať manevrovací priestor na to, aby sme vyskúšali nové opatrenia. Musíme mať také určité možnosti experimentovania bez toho, že by sme hneď mali, mm, že by sme hneď skrachovali. Niekedy musíme ísť do tejto neistoty, musíme to vyskúšať. A toto vyskúšanie a tá, tieto možnosti testovania, to, sú práve, to je v tom práve spočíva to čaro týchto programov. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Fernández, nech sa páči. Eh, merci. Eh, j'insiste toujours. Ďakujem. Ja by som eh, chcel opätovne zdôrazniť koordináciu finančných nástrojov a iných nástrojov, konkrétne štru- a predovšetkým štrukturálnych fondov. Veľmi často hovoríme o finančných nástrojoch. Žiaľ, EAS to je európsky program venovaný predovšetkým finančným nástrojem. Moja otázka. Vo vašom regióne, ja vám ďakujem za váš výklad, či vy vo vašom regióne robíte nejakú koordináciu, zabezpečujete koordináciu medzi štrukturálnym fondom, ktorým je Európsky sociálny fond a finančnými nástrojmi. A pokiaľ to nerobíte, pýtam sa, či si myslíte, že by to bol dobrý spôsob, ako zabezpečiť synergiu v tomto bode? Myslím si totiž, že sociálne inovácie musia byť, respektíve mali by byť prepojené s finančnými nástrojami, ako je to v prípade EAS. A ďalšia otázka o ktorej sa už zmienil, la, predsed, zmienil predseda aj spravodajkyňa. Uh, keď hovoríme o využívaní Európskeho sociálneho fondu, ako máme postupovať, ak chceme predvídať výsledky? Ďakujem aj Európskemu, teda dvoru auditorov za to. Ďakujem opred za to, že, odpoveď, že nám dajú odpoveď na túto otázku. Ako teda zabezpečiť e, túto synergiu, lebo vždy je veľmi dobre, keď hovoríme, a pekné je to, keď hovoríme o rozpočtovaní založenom na výkonnosti, ale my chceme, aby to bolo e, účinné, aby sme mali hmatateľné výsledky a či je možné toto nejakým spôsobom prognozovať e, pretože niekedy by mohli nastať úplne opačné dôsledky. Napríklad mohli by sme mať cieľ, ktorý E, nie je veľmi ambiciozne stanovený a potom môžeme tvrdiť, že tie výsledky boli skvelé. Ale potom môžeme mať aj opačnú situáciu. Takže otázka je, ako zabezpečiť, aby sme dosiahli rozpočtovanie založené na výsledkoch, ale aby tie výsledky boli skutočne e, také, aké e, chceme. Um, a otázka je, že či nechceme, či nie sme príliš ambiciozni, pokiaľ ide o toto nariadenie. O čo nám ide? Ide nám o rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty. Máme členské štáty, ktoré prispievajú do rozpočtu, ide, to, ide tu o solidárne opatrenie a potom sú tu ďalšie krajiny, ktoré dostávajú viac, než prispievajú. To je solidarita ale je potrebné, aby sme to robili prostredníctvom takéhoto veľmi komplikovaného nariadenia. Um, ako môžeme experimentovať, ako môžeme inovovať cieľom nájsť primerané odpovede, keď máme všetko regulované. Uh, Napríklad máme pilotný projekt týkajúce sa učňovského vzdelávania alebo dlhodobej mobility tu um, tie procedúry nemôžu toho veľa urobiť, pretože nám ide o inovácie. Pre tie inovácie je potrebný taký ľahší, uh, menej um, rigidný rámec. Uh, lebo tu vždy všetci aktéry prispievajú svojim osobným odkladom a e, nejde tu iba o vynaložené náklady. Je možné e, akýmsi spôsobom uľahčiť všetky tieto e, postupy, pretože keď sa na to pozeráme takto z dola, tak naozaj tá, ten obraz nie je celkom jasný. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o mňa, E, v prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi Bolovi za jeho veľmi zrozumiteľnú prezentáciu. Netreba však zabúdať na to, že tento prístup a tento uhol pohľadu e, je e, taký, že, že sa musíme vyhybať príjmaniu príliš jednoduchých či zjednodušených riešení, aj pokiaľ ide o definíciu výstupov a už ani nehovoriac o definíciu výsledkov. Ale zároveň by som si nedovolil vzdať sa tých najlepších kritérií týkajúcich sa dopadov a výsledkov tých oblastiach, kde to je možné urobiť. Takže ne, nemali by sme celkom opúšťať túto myšlienku s tým, že tu existuje riziko, že, tu, že to vytvorí svoju vlastnú dynamiku, pretože by sme mohli ten problém príliš zovšeobecňovať. Existujú totiž rôzne potreby, rozdielne kritéria, ktoré je potrebné použiť na hodnotenie vplyvov a výsledkov. Ďakujem. Pán Kalmel, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať doktorovi Bolovi za jeho príspevok. Ja by som sa pokúsil to trošku posunúť v tom zmysle, že nemáme taký sklon, keď je niečo zložité, sa na to vykašľať, tak povediac. A rozpočet orientovaný na výsledok, to neznamená, že sa to implementuje úplne všade, úplne na všetko. V mnohých krajinách, v Nemecku iste sú skúsenosti, ktoré ukazujú na rôzne absurdné zdôvodnenia rôznych výdavkov, E, nejaké kvocienty sa vypočítavajú, ktoré naozaj, naozaj nedávajú žiadny zmysel. To by bola naozaj nadmiera byrokracie a predtým treba dávať pozor. Sú oblasti, kde sa to dá aspoň skúsiť dobre a som že aj úspešne v niektorých oblastiach. No ale keď si zoberieme samotný pojem, Európskeho solidárneho fonda, Fondu Solidarity, tak ak ide o solidaritu, tak e, ja si potom stavujem pomoc. A tu mi nepríde až také logické stanovovať si nejaké merateľné ciele. Pomoc by sa mala týkať nejakej oblasti a potom sa pomáha. To je solidarita. A ja som samozrejme toho názoru, že v Európe potrebujeme solidaritu, jasné, e, vo väčšej miere, než sa doteraz solidarita preukazovala. Ale keď zároveň povieme, že chceme obmedziť byrokraciu, tak potom mám pocit, že je tu veľmi dobrý, pekný prístup. Mali sme sa zamyslieť nad tým, kto všetko potrebuje solidaritu. A viete, ja už som raz prišiel s tým návrhom, aby sme s otvorným výsledkom diskutovali o tom, či vôbec dáva zmysel aby krajín, ktoré sú neto prispievateľmi, dávali eÚ relatívne vysoké sumy, aby potom nakoniec tie peniaze čiastočne dostali naspäť. Ja som za tú tézu, že problémy sa dajú vybaviť relatívne dobre vtedy, keď sa riešia relatívne blízko pri tom probléme, pri tom ohnisku. V prípade Nemecka to znamená toľko, sme federálna krajina, máme spolkové krajiny, vláda v Štutgarti, v Badensku-Württembersku, v mojej domovine, aj pán Bol je teda odtiaľ, tak e, tá vláda určite lepšie vie, ako riešiť problémy v Badensku-Württembersku. Pani Gresla teraz prikyvuje. Ako naša vláda v Berlíne. Určite to vie študgatská vláda lepšie. No a región v Berlíne to vie lepšie ako my tu v Bruseli, ako tieto problémy rieši. Takže prečo pri financovaní ideme takou oklúkov, ideme z Badenska Württemberska cez Berlín do Bruselu, aby sme dostali peniaze naspäť e, s rovnakými pravidlami, e, ktoré vychádzajú z Európskej 28. Samozrejme, musia byť veľmi komplikované. Aj keď to možno je nepopulárne, aj keď to možno ide smerom Margaret Thatcher, mali by sme naozaj utvorene o tom diskutovať. Ja si myslím, že sme tým mohli náš rozpočet e, a náš, e, našu reguláciu e, odľahčiť. Ja si myslím, že čisté príspevky Nemecka to sú dobre investované prostriedky na dobre fungujúcu EÚ, ale táto EÚ by mohla fungovať ešte lepšie, keby sa to celé zjednodušilo. Ďakujem. Ďakujem, pán Ashford. Pán predseda, ja by som chcela povedať, že ma skutočne teší táto naša eh, diskusia, pretože pokiaľ ide o otázky výkonnosti, to je niečo, čo mi je veľmi blízke. Ja sa nad tým zamýšľam už veľmi dlho. A ja tento koncept absolútne podporujem. Myslím si, že si skutočne zaslúži, aby sme sa mu venovali. Ale e, keď hovoríme o performance budgeting a zjednodušení, to sú v podstate dve protirečiace si veci e, keď chceme si zjednodušiť život, tak e, Okamžite tu e, nastáva protirečenie, keď hovoríme aj o e, výkonnosti. A takisto, keď hovoríme o tom, že sa máme snažiť zredukovať tie veci, ktoré sú merateľné. E, to je pravda, ale ako môžeme merať alebo riadiť otázky kvality? To vôbec nie je také jednoduché. A takisto by som chcel zdôrazniť, že vo verejnom sektore, v účtovníctve verejného sektora, sektora, s ktorým mám skúsenosti, existuje riziko, že by ste mohli príliš zdôrazňovať kultúru zameranú na výkonnosť alebo na výsledky a takto by ste v reále podporovali eh, orgány, aby sa snažili stanoviť si jednoduchšie ciele a mohli by ste ich odrádzať od toho, aby sa púšťali do náročnejších vecí. A v končnom dôsledku sú to práve tie náročnejšie veci, na ktoré by sme sa mali pravdepodobne zamerať. Čiže my by sme mohli rôznych ľudí stimulovať z rôznych a nesprávnych dôvodov, aby budovali kultúru, ktorá nemusí nevyhnutne smerovať smerovať k tomu, čo nám ide. Čiže toto sú moje tri výhrady. E, no naozaj, treba si dávať pozor na ukazovatele, to, pretože ukazovatele generujú optimalizáciu a e, nemôžeme to celkom aplikovať na fungovanie parlamentu. My sme už mali časť tejto diskusie aj na predchádzajúcich stretnutiach, ale pre tých z vás, ktorí tu neboli predtým, by som chcel zopakovať, čo som povedal už predtým. Uh, toto je presne ten dôvod, pre ktorý by sme mali postupovať veľmi opatrne pri vypracovaní definícií, tak aby sme sa nezamerali len na to nízko vysiace ovocie a aby sme neupadli do tých pascí, o ktorých sme tu počuli. Ale je to možné, mali by sme byť schopní definovať, ako dosiahnuť lepšie výsledky na základe vynaložených peňazí. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja iba jedna poznámka. E, pán Kelmel možno pripomenul mi jednu vec. Dnes máme problém, že ak, čistý, ak čistému prispievateľovi sa vrátia nevyčerpané financie naspäť, keď sa nevyčerpajú, tak vlastne principiálne istým spôsobom je zainteresovaný na tom, aby sa nevyčerpali tieto, tieto peniaze. A preto niekomu môže teoreticky vyhovovať aj pomalá implementácia. A hovorím to preto, že by sme mali principiálne riešiť ten problém, že ak sa tie peniaze nevyčerpajú, aby sa nevracali naspäť čistým prispievateľom, ale aby sa posúvali do ďalšieho obdobia a budeme môcť aj lepšie existovať, lepšie fungovať. Ďakujem. Madame Maletich. Pani Maletič. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela povedať len toľko, že podľa mňa performance-based budgeting je nevyhnutný, my totiž potrebujeme vidieť výsledky, musíme prijať také opatrenia a stanoviť také ukazovatele, ktoré nám umožnia identifikovať dosiahnuté výsledky, inak žiadna politika nezaznamená pokrok. Ale na druhej strane chápem to, čo povedali e, predrečníci, že sú tu mnohé prekažky dobrej implementácii performance-based budgeting, a z tohto dôvodu, keď stanovujeme ukazovatele a robíme merania, tak musíme zvažovať e, aj jednotlivé a e, rôznorodé e, aktivity. Existujú veci, ktoré sú ľahké, ktoré sa uh, E, opakujú, kde sa výsledky dosiahnu veľmi rýchlo, ale pokiaľ ide o niečo inovatívne, niečo nové, tak potom by e, sme e, mali, potom by tie, tie výsledky mohli byť väčšie, hoci náročnejšie na dosiahnutie. Pán Bol, záverom, chcete niečo povedať k tým, tej výmene názorov, ktorá tu práve odznela? Vielen Dank, dass ich noch mal kurz... Áno, veľmi pekne ďakujem za to, že sa môžem ešte k tomuto vyjadriť. K vašej otázke, finančné nástroje sa v Badensku, Württembersku vôbec nevyužívajú. Nemáme tam oblasť, kde by sme to zmysluplne mohli využiť. A pokiaľ ide o dosahovanie cieľov, tiež máme ten problém, že už teraz sme nad 100%, trošku inak sa to vyvíjalo. Na jednej strane je to síce potešiteľné, ale pravidlá nás nutia, aby sme E, posky predložili no, pozmeňovací návrh a nevieme, nakoľko je to zmysluplné. A inak mi hovoríte z duše, pani predsednička, z toho vetou, keď e, si to dovolím zodpovedať. E, inovácia potrebuje ľahký rámec, presne tak aj my to vnímame. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank. Ich habe auch was gelernt. Veľmi pekne ďakujem a ja som sa mnohému poučila. Myslím si, že tie súčasti inovácie, teda tú, tú časť inovácie, k tej musíme pristupovať inak ako k tým ostatným. Nechcem môjho spolupredsedajúceho frustrovať, ale tie nariadenie o ESR, tie uzmernenia, nariadenie o e, rozpočte, toto všetko je taký balík. Viete, pán Bol, koľko paragrafov, koľko, koľko mus, koľko, koľko strán musíte mať vlastne v hlave? Môžem sa vás to opýtať. Áno, môj kolega mal v Bruseli takú e, prednášku k tomu a položil celý štos papierov na stôl a bolo to okolo 2,5 tisíc E, listov papiera, čiže asi takáto kopa, ktorú je potrebné mať, e, o ktorej je potrebné mať prehľad. Áno, ja si myslím, že to je ten problém, že všetky tieto právne úpravy, e, že je toho príliš veľa, že sme to tak prerozdelili a naozaj my preťažujeme ľudí touto masou pravidiel a to nie je len problém našich odborných výborov, Naozaj je to mm, sisyfovská úloha. Čím viacej strán to bude, tak tým komplikovanejšie to bude. Sur un point crucial. Myslím že si, že sme sa dostali k, k kľúčovej otázke. V tejto operácii máme dva typy výkonu. Je to výkon pre e, vládu, ktorá si želá e, spätne získať e, časť prostriedkov, ktoré vynaložila. E,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 Čiže ide tu o spätné získanie peňazí, o vrátenie peňazí, ktoré boli vynaložité, prepa, vynaložené. Prepašte, že to hovorím, ale k tomu skutočne dochádza. A na druhej strane tu ide o aktivity, ktoré sú užitočné z hľadiska zamestnanosti, sociálnej kohezie, hospodárskej dynamiky. Ale my sme sa dostali do bodu, kedy sú tie pravidlá natoľko poprepájané, Eh, a prepletené, že tu dochádza k niekoľkým eh, desiatkám je tu k obrovským peniazom, ktoré sú vynaložené, alebo by mali byť vynaložené napríklad na oblasť eh, rozvoja a tak ďalej. Ale je to spojené s takou byrokraciou, že to vytvára veľkú nervozitu na lokálnej úrovni. Dobre, takže pokračujem v našom eh, programe. Ako ďalší eh, výstupy na tému FC a eh, EZIF pán Jorge Núñez Ferez z SEPSu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán predseda výboru pre rozpočet, vážení členovia oboch výborov, FC, ESIF, mnohí si to milia, maličký rozdiel v tom názve, ale naozaj to nie je to isté. Prichádza myslím, v správnej chvíli. Ja som si prečítal všetky omnibusy na kontrolu galaxií a po chvíli som sa rozhodol, že by som sa mal pokúsiť eh, na to pozrieť trošku z väčšej vzdialenosti. Je vás tu veľa odborníkov, vy môžete do tých detailov zachádzať, ja by som sa tomu radšej vyhol. Preto by som rád eh, videl celý ten les a neoňatlivé stromy, čiže tá základná myšlienka FC a SI, na to by sme teraz chcel pozrieť. Rád by som si pustil prezentáciu, naopak vypol som to. Prepačte, pomýlil som si tu tie tlačidlá. Dobre, takže už sme tam, kde sme chceli byť. Takže back to basics, návrat k základom. Vždy je dobré sa k tým základom z času na čas vrátiť, pozrieť sa na to trošku inak, lebo zmenilo sa veľa vecí. 20 rokov akoby zaostávame za vývojom, meníme rozpočet, prispôsobujeme ho, robíme zmeny a e, veci tlačíme nahor do toho stropu, vytvárame flexibilitu tam, kde flexibilita nie je, robíme rôzne akrobatické kúsky a mnohé z nich sú skôr mentálneho charakteru, sú také e, málo logické, málo racionálne. Sú to len také pokusy, e, ktoré možno krátkodobo zafungujú, ale z reálneho hľadiska alebo dlhodobého hľadiska mm, neobstoja. Vidíte, že technikami veľmi nejde. Takže máme tu e, takúto, takýto obrázok, tá galaxia, ako je komplikovaná. A tam som zakruškoval jednu vec, lebo väčšina z tých vecí je externá, mimo interného rozpočtu. No a v rámci toho kruhu tam je to ďalšia galaxia. Takže tam je veľmi, veľmi komplikované. A ste z toho taký e, celý zúfalý, platíte sa skúčo s tým. Vytvárame nové pravidlá, pravidlá, ktorými sa riadia iné pravidlá a tak ďalej. Ja musím povedať, že sa naozaj stávame do situácie, kde tá štruktúra je nevyhovujúca, je zlá. My sme s cieľou urobili zasade nástroje. Čiže máme koheznú politiku, je rozdelená na kúsky, potom máme CEF, potom máme Horizont, rôzne ciele a z nich sa stali akoby samostatné nástroje, teda základy pre rôzne pravidlá. Celý ten systém mm, má iné uplatňovanie a je to málo v kontakte e, so sebou, inštitúcie sú málo v kontakte. A teraz musíme spolupracovať. Z každého cieľa sme sa urobili ten nástroj. Samostatný nástroj. Čiže celé je to veľmi komplikované na každý cieľ, máme e, samostatné pravidlá a vlastné prostriedky, vlastné fondy. Ale reálne máme iba dva druhy e, nástrojov, lebo nemusíme financovať ani armády, ani policiu, ani nemocnice na úrovni EU, nič také nemáme. Čiže máme zase iba dva druhy nástrojov, to sú granty a finančné nástroje. Čiže naozaj sme tú pridanú hodnotu a ten potenciál rozriedili a robíme to naďalej tým, že vtáme ďalšie malé skupinky a snažíme sa ten koláč rozdeliť na stále viac a viac čiastočiek realita je taká, či sa nám páči alebo nepáči, tak nás tlačia istým smerom udalostí. Ukážem, akým. Áno, máme vysokú skupinu pre e, zjednodušovanie, pre vlastné zdroje, riešime rozpočet pre výsledky, riešime flexibilitu. Mal som tam napísať aj e, zjednodušovanie, takže naozaj dlhý zoznam. A je to také freudovské prerieknutie, ale je tu aj Brexit. A teda viacero bodov a nakoniec a Brexit. Ale možno je takéto freudovské prerieknutie, lebo e, čo keď Brexit potrebuje, aby sme naozaj konečne zreformovali rozpočet. Čiže možno posilniť rozpočet potrebuje Brexit. Bohužiaľ, možno to tak je. No a čo sa deje? Vedie nás to k flexibilnejším grantom, eliminujeme bariéry medzi tými rôznymi e, rozpočtovými okruhmi. Toto je vec, ktorá sa dočia tvrdila, aspoň 20 rokov, čo to tak vnímam, že tam musí byť väčšia miera flexibility, že nemá byť taký rigidný. Ale nikdy sa to seriózne neriešilo. No ale krízová, krízové obdobie nás vedie smerom k veciam, ktoré sa opakujú už roky. Dokonca aj Európsky fond pre strategické investície, EFSI, ja som videl pracovný dokument, tým než to vzniklo, lebo ľudia vedeli, že sa to jedného dňa objaví, že by sme takéto niečo mali mať a nemali sme to. Takže v kríze to možno vyzeralo trošku inak, ale pamätám si ten pracovný dokument kedysi jednotného veľkého finančného nástroja naprieč rôznymi krajinami. Takže je to vec, ktorá posilňuje efektívnosť a dobré alokovanie prostriedkov. Takže návrh k tým základom. Lebo otázka, ktorá pri zjednodušovaní vystáva, je, ako zjednodušiť veci, aby sme riešili nové výzvy, tú novú komplikovanosť. E, čiže zjednodušiť to, čo je potrebné, aby sme mohli riešiť to komplikované. Čiže komplikovaná situácia si vyžaduje paradoxne zjednodušenie. Potrebujeme nástroje, jednoduché, také, ktoré budú fungovať. Aby som to uchádzal graficky. Náš svet je relatívne jednoduchý, máme tam tie granty. Z interného hľadiska, keď sa na to pozerám, takže z interného hľadiska máme tam tie granty, ktoré vychádzajú z politik, e RDF, Horizont, ESF a potom aj finančné nástroje. A rozdiel medzi nimi je taký, že finančné nástroje, hoci majú ciele politik, tie sú skôr tlačené dopytom. Jedno je skôr verejnejšie, druhé je skôr súkromnejšie. Takže naozaj máme dve také kolónky, dva také systémy. E, Vyzajú to byť stovky, ale reálne sú to len dve, dve veci. A teraz tie základné koncepty, ten základný koncept. Granty. Takže tam máme infraštruktúru, peniaze na infraštruktúru, potom tvorbu kapacít, sociálny rozvoj a výskum a vývoj, teda inovácie alebo granty, výskum a vývoj, inovácie na trh. Takže to verejnejšie z týchto dvoch je práve ten výskum a vývoj. A potom sú tu finančné nástroje, infraštruktúry, podpora malých a stredných podnikov a inovácie v, tej, v tom ďalšom, v tej ďalšej fáze. To sú tie dva nástroje, ktoré máme, alebo tie dve kategórie, ktoré máme. No a potom tu máme uh, ďalší obrázok. A tu sú tie nožnice, ktoré som tam pôvodne nevidel. Máme tam rozpočtový strop, máme tam čisté salda, musíme to rozdeliť, e, máme nadmieru kontroly, nadmieru podmienok, vráte peniaze, nič sa nesme stratiť. Ten rozpočet naozaj musí e, sa vyhybať rizikám, veľká averzia voči riziku. Takže naozaj tu vidíte komplik komplikovanosť situácie, regióny, e, tie smerovania fondov, rôzne fondy, teda cez krajiny, e, regióny, rôzne orgány, za každým iné pravidlá. A potom máme tie finančné nástroje, zdieľané a centrálne. V oboch stĺpcoch vidíme tie isté veci. Infraštruktúra, podpora malých podnikov, inovácie, ale za jedno povedá jeden byrokrat, za druhé druhý byrokrat. A rôzne pravidla samozrejme, ale robia to isté. Čiže kozme pre malé stredné podniky, potom uh, sekcia SME v rámci FC, potom inovácie v rámci FC a tak ďalej. Takže fondy rozdelené podľa regiónov, podľa cieľov a tak ďalej. No a teraz revízia v polčase. Veď to je na mile vzdialené, galaxie vzdialené od toho, čo sa dialo v roku 2010. Naozaj veľké zlepšenie, veľké vylepšenie. A pomáha nám to pohnúť sa smerom k roku 2020 pomáha, lebo to rieši niektoré z tých blokád, ktoré tam boli. Takže je tam mnoho problémov, nebudem sa tomu venovať podrobne, je to tam napísané, každá jedna z tých vecí, ktoré sú nové, má pozitíva. Trastové fondy, tie tam nemáme uvedené. Interne pekné, ako taký aspirín na zníženie toho pocitu choroby. Ale problém je v tom, že ten strop je nerealistický či trastové fondy a neriešime tým reálne problémy. Áno, môžeme takto pokračovať, môžeme sa vzdávať e, zásad, aby sme budili dobrý dojem, ale ten rozpočet nerobí to, čo robiť má. Čiže robíme trastové fondy a neriešime e, to posvetné 1%, neznižujeme rozpočet niekde inde. Takto sme si to vybrali. Takže aspirín polaví bolesti, ale skutočnú chorobu nelieči. Takže zlepšenie finančného nariadenia, ktorému dochádza, áno, nejaké tam je, ale nie je to úplné optimum. Podľa mňa to musí viesť k niečomu, niečomu lepšiemu, niečomu väčšiemu, lebo však sú tu veci, ktoré sa blížia, jeden rok, dva roky, Brexit sa blíži, diskusia o tom, kto za ktoré faktúry zaplatí. Máme tu rôzne reálne výzvy. Mne sa veľmi páči to, čo povedal riaditeľ pre rozpočet na konferencii pred e, nejakým časom. E, tam bola otázka, kto to zaplatí, prídeme o 10 miliard, ako to nahradíme. No a 150 e, miliard e, povedala riaditeľka, no ak tam bude iba 140, nevadí, ak sa to dobre vydá. Čiže so what, prečo to takto nafúkujete, ten spočet stále bude veľký. Čiže musíme hľadať riešenia, nielen sa chytať za hlavu. Takže potrebujeme lepšie využívanie grantov v rôznych oblastiach, je potrebné osúľadiť pravidlá, aby ľudia nemuseli chodiť a hľadať e, pravidlá, e, napríklad infraštruktúra vidiecka je to naozaj v obci, lebo keď chcem cestu v dedine, máme ísť na ministerstvo regionálneho rozvoja alebo na ministerstvo polnohospodárstva, aké postupy sa majú uplatniť. Vedie to len cesta. Takže musíme zosúľadovať e, pravidlá a v tom nariadení nejaké takéto opatrenia aj sú vyhodnotenie potrieb a kvality programov, áno, alokácia na tomto základe. Potrebujeme tiež znišiť e, komplexnosť aj pri finančných nástrojoch. Ešte raz opakujem, že tieto sú tlačené dopytom, čiže čím komplikovanejšie pravidlá, eh, tým väčšie obmedzenie vo využívaní, eh, tým menej dopytu bude, tým menší eh, dopyt bude a to vlastne zvyšší náklady. Čiže je potrebné sa na to pozrieť trošku inak ako na granty. Čiže keď budeme vytvárať ďalšie a ďalšie podkupiny, tak vlastne zabijeme tie nástroje. Napríklad už si tam, aká to, bola, aká to bola vec, ale to sa navrhlo, prešlo to aj v parlamente, aj v rade, potom sa to, potom sa to precizovalo, precizovalo a tak to celé nabopnalo, že o tom nikto nakoniec ani nežiadal. Takže e, toto je negatívum. A potom e, ešte riziko, diverzifikácia rizika. E, toto tiež znižuje, znižuje náklady. No a potom ešte ďalšia vec, všetky finančné nástroje mali ísť, tak povediať, eh, z jedného, z jedného mešca a tie e, pravidlá samozrejme môžu byť trošku odlišné. E, podľa sektora je potrebné to rozdeliť do infraštruktúry, inovácií, vychádzajú z rôznych rizik a tak ďalej. E, a naozaj mnohým, mnohým nepotrebným postupom sa môžeme vyhnúť. Ja viem, že to bude trvať dlho, zo dňa na deň to nepôjde, ale je potrebné sa na tým začať zamýšľať. A toto je teda môj splnený sen, tak to by to malo podľa mňa vyzerať. Granty finančné nástroje, menej rozdelení na sektory, nástroje robia, čo robiť majú. Máme tam e, také okno pre rozvoj. Mm, development window, tam vpravo dolu. Prečo som tak nazval? Keď sa vytvorilo FC, tak ľudia hovorili, no FC nepôjde do tých problematických oblastí v regiónoch. Ale to preto, lebo FC na to nevzniklo. Ak chcete, aby to FC mohlo robiť, tak musíte vytvoriť určitý rizikovejší prvok, ktorý sa bude zaoberať problémami v daných oblastiach. Lebo v opačnom prípade, veď to je, ako hovorím, tlačené dopytom. Je potrebné prilákať investorov, je potrebné mať určitú prémiu za to vyššie riziko, keď EIB príde o trojtáčko, tak e, samozrejme úroky porastú. Takže EIB e, robí rozvojové finančné nástroje mimo EÚ, takže môžu robiť veci mimo EÚ, ale v rámci EÚ nie. Dáva to zmysel? Veru nie. Takže menej rozdelení podľa sektorov, e, jeden veľký mešec pre infraštruktúry a potom spoločné pravidlá No a keď náš počet bude jednoduchý, bude mať takéto jednoduché štruktúry, tak potom zvládneme tú komplikovanosť, pokiaľ ide aj o kontroly a tak ďalej. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Et donc, on aura un règlement en 10 pages. Peut-être moins. Mais alors, c'est ça qu'il faut... Uh, e, skutočne to, čo ste povedali, to, to uh, si treba uvedomiť, je to revolúcia. Revolúcia je v pohybe. No? Ja už som sa predtým zamýšľala nad tým, či nedám výpoveď, pretože áno, no. A ja si myslím, že Áno, máte absolútnu pravdu, tak ako to opisujete vy, e, že náš problém spočíva v tom, že všetko so všetkým je možné a aj protiklad toho. A keď takto budeme pokračovať ďalej, že to budeme všetko premiešavať namiesto toho, aby sme veci jednoznačne oddelovali a aby sme vytvorili tieto oblasti a ich aj vymedzili, tak sa nám to mm, nepodarí bez ne- akéhokoľvek pravidla, kde sa to naozaj nedá. Ja to robím už 13 rokov a vždy zo všetkého je vždy tisíc výnimiek a naozaj to bude naozaj komplikované, aby to bolo prehľadné pre tých príjemcov. A my máme šesť e, generálnych riaditeľstiev, ktoré majú na starosti výskumné fondy, všetky usmer, šesť e, usmernení, šesť e, rôznych postupov. Keď máme príjemcov, ktorí žiadajú o peniaze z dvoch, z troch rôznych fondov, tak máme pol tucta ľudí, ktorí sa zameriavajú len na tie pravidla a na výnimky z pravidiel. A ani s tým Signal Redbook to nevyriešime, takže musíme sa naozaj na to koncentrovať, že to všetko budeme vnímať oddelenia. a jasne, naozaj je to veľmi komplikované a musíme naozaj skončiť s tým, že okolo toho rozpočtu všetko možné umožníme, že to bude pretože nedôverujeme tej našej flexibilite. A toto práve bude jedna z úloh výboru pre rozpočet. My sme sa už zamerali aj na tie trastové fondy, ale predsa len by sme sa mali e, zamerať na to, či by sme to naozaj nevedeli nejako zjednodušiť. Takže bolo to vynikajúce. Ďakujem. Ďakujem za vašu prácu. Ale to je tá tabulka, ktorú pripravil rozpočtový výbor. To bolo Despairing, com, despairing Complexity. Pán Fernández? Ďakujem, ďakujem za možnosť vystúpiť. Táto tabulka to, toto to je dôkaz toho, že my sme už e, urobili cestu, pokiaľ ide o e, cestu ku komplexnosti, k zložitosti, pretože pri každom ďalšom kroku je všetko komplikovanejšie. A keby e, sme postupovali opačným spôsobom, tak by sme začali zjednodušovať, možno by to nemalo byť až také ťažké. Ale sú to aj ďalšie veci. Hovoríme o príjemcoch, hovoríme o nás je potrebné, aby sme túto komplexnosť, zložitosť ešte pripočítali k národnej komplexnosti či zložitosti, pretože existujú aj vnútroštátne národné pravidlá, ktoré veci ešte komplikujú, k tým sa pridávajú aj regionálne pravidlá, ktoré znamenajú ďalšiu kompliko- komplikovanosť. Takže tieto ciele skutočne, ktoré by sme chceli dosiahnuť, sú veľmi náročné. A je tu aj ďalšia vec. E, poprosím o zhovievavosť, ale musím sa komisie spýtať, či táto e, komp- aplikovanosť neprispela k tým e, veľmi veľkým problémom, ktoré máme s platobnými prostriedkami, pretože máme tu obrovský podiel nezaplatených faktúr a, e, a ne, neboli peniaze na, na zaplatenie a to je vec, ktorá pomohla uh, nesprávnemu využívaniu fondov, ktorá prispela k tomu, že sa v podstate hovoríte, hovoríte tu o rozpočtovom nariadení. Je to, je to v podstate viac menej sa, samoregulácia. E, ja úplne súhlasím tým, čo tu bolo povedané, aj pokiaľ ide o dotácie. Napríklad e, dotácie sa týkajú aj pomoci malým a stredným podnikom. V štrukturálnych fondoch máme veľa programov, ktoré majú takýto cieľ. Takisto, e, pokiaľ ide o štrukturálne fondy, je z časti možné ich využívať aj pre finančné nástroje. A Ehm, takže e, je možné istým spôsobom tú komplikovanosť zmierňovať. Ale v každom prípade to zjednodušenie je nevyhnutné na to, aby sme maximalizovali dopad všetkých opatrení. Vždy, veľa sa hovorí o pridanej hodnote. To je ďalšia otázka, na ktorú by som chcel upozorniť. Ale to e, samozrejme nie je celkom e, v súlade s tým, čo som povedala predtým. Akú definíciu e, ak, ako vy definujete, ak to je vôbec možné, pridanú hodnotu? A druhá otázka, či to, pokiaľ hovoríte o finančných nástrojoch, by bolo možné inšpirovať sa v, vo viacročnom finančnom rámci napríklad e, investovaním do sociálnej infraštruktúry, ľudského kapitálu a podobne. A či by to mohlo prispieť k zmene viacročného finančného rámca. Ja nemám nič proti rozdeleniu na 5 okruhov. Myslím si, že to funguje, ale moja otázka je, že či tento návrh bude mať aj nejaké dôsledky pre viacročný finančný rámec. E, ďakujem, ale poprosím o to, aby ste hovorili veľmi stručne, pretože sme v časovom, pod časovým tlakom. Ja by som chcela zdôrazniť, že keď hovoríme o zjednodušení a zmenách rozpočtu, mali by sme mať vždy na pamäti, že na základe rozpočtu by sme mali byť schopní riešiť základné otázky. E, čo sa financuje, akým spôsobom a keď chceme zodpovedať na otázku, čo sa má financovať z rozpočtu, tak e, musíme vychádzovať z, týchto, z tohto prístupu zameraného na projekty a aktivity, ale takisto musíme odpovedať na otázku, čo sa má financovať, financovať z finančného hľadiska, kde vstupuje aj infraštruktúra, e, mzdy, platy, e, potom tu vstupuje aj klasifikácia podľa podľa jednotlivých lokalít a potom e, financovanie, e, aké zdroje sa používajú, finančné nástroje, granty a iné zdroje. E, takže v zásade tie postupy by mali byť jednoduché, ale vždy musíme odpovedať na tieto základné otázky. Pán Olbricht. Ja si myslím, že jeden zo záverov nášho seminára e, nie je, nie je natoľko to finančné nariadenie, ale jeho dôsledky roky, koľko ľudia ho budú čítať, koľko členovia parlamentu ho pochopia, dokonca aj členovia nášho výboru. E, určite to pochopí Inge Grösle a možno aj niektorí ďalší, ale to je otázka týkajúca sa tých dôsledkov. E, prečo je to dôležité? Ja e, poznám rečníkov, rečníka ako zvyčajne vystupoval veľmi jasne to je niečo, čo vieme, o čom hovoríme už celé roky. Všetci vedia, že je to tak, nikto nie je ochotný to meniť. Otázka je, kto by mal e, robiť to zjednodušenie, komu by malo toto zjednodušenie slúžiť, e, či by to naozaj e, slúžilo tým, ktorým je to určené. A máme tu aj tu ten súbor nástrojov. A predpokladá, že každý by mal mať vymedzenú nejakú aktivitu. Ale keď hovoríme o tej skrinke nástrojov, o tom toolboxe, E, tak e, nenachádzame tam odpoveď, ako sa a z čoho sa má čo financovať. Napríklad pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov, nenachádzame tu veľmi jednoduchý e, súbor nástrojov. Je to všetko príliš komplikované. my sme sa ocitli v situácii, kde vytvárame ešte zložitejšiu situáciu, než ako máme dnes my e, diskutujeme o koheznej politike a snažíme sa e, jej jednotlivé prvky oddeliť od seba a diskutujeme o tom, ktoré DG bude čo robiť, ktorý výbor bude čo robiť a tak ďalej. Ale to e, je naša dnešná diskusia. A žiaľ, e, ten ďalší problém je ten aspirín. Tu totiž nejde o rozpočet. Otázka stojí tak, že my vytvárame trastové fondy, ale žiaľ, trastové fondy to sú mimo rozpočtové fondy, nie sú zahrnuté do rozpočtu a to, čo nie je v rozpočte, jednoducho dáme do trastového fondu. A Otázka je, ako začleniť trestové fondy do rozpočtu. Aby som to zhrnul, je potrebné urobiť závery. Potrebujeme prijať finančné nariadenie s veľmi jednoznačnými závermi pre konečných príjemcov, vybavené skrinkou nástrojov čo sa môže financovať z ktorého nástroja. E, toto je veľmi dôležité. Keď to neurobíme, tak občania nič nepochopia a vynakladanie európskych peňazí bude príliš komplikované. Pochopili ste, snažili ste sa pochopiť organizačnú schému generálnych riaditeľstiev alebo organizačnú schému eh, komisie. Eh, toto je potrebné eh, poznať, aby sme si uvedomili, aká zložitá je táto stavba. A musíme si aj položiť otázku opravnenosti existencie takejto komplikovanej štruktúry E, ako aj zložitosť e, finančného nariadenia. To je v podstate odraz zložitosti vnútornej organizácie komisie. Ale tak či tak, toto bolo e, slubné vystúpenie. Ďakujem. Thank you very quickly. I mean, Ďakujem. E, ako vidíte, toto je skutočne e, vec, e, ktorá je komplikovaná. Mohli by sme hovoriť o jednotlivých položkách ale ja by som chcel povedať len toľko, že e, tá zložitosť problému je skutočne jednoznačná. Ja e, na stretnutiach o informačnom systéme e, hovorím o projektoch, to, o ktorých jednoducho nemôžeme diskutovať, pretože to robí jedno aj druhé generálne riaditeľstvo, ale to ľudí nezaujíma, ktoré generálne riaditeľstvo je do toho zapojené. Oni chcú vidieť e, realizáciu projektov e, a nie je možné príjemcom povedať, nie, nie, nemôžete tieto peniaze využiť, pretože toto je záležitosť týkajúca sa e, rozvoja vidieka a tak ďalej. Takže je potrebné spolupracovať a mať takýto jeden blok, takúto reformu. Preto sa potrebujeme približiť k zjednodušeniu, aby sme dokázali e, riešiť e, túto integrovanú komplexnosť. A preto je potrebné jednotlivé položky či kolónky zjednodušiť. To je to moje konečné posolstvo. Srdečná vďaka. Naozaj ste podnietili našu fantáziu a teraz budeme pokračovať v programe. Teraz prejdeme k tomu, čo nazývame Brussels Kitchen, teda ako sa plánuje prerozdelenie prác. Ja by som tu chcela srdečne privítať pána Monárta. A nech sa páči, máte slovo. Pán François Monárt, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia parlamentu, vážení poslanci, dovolte mi, aby som sa poďakoval za túto možnosť, že tu môžem hovoriť za Európsku sieť agentúr a že sa môžem na tomto seminári zúčastniť. V krátkosti by som chcel uviezť moju tému, ktorej sa budem dnes venovať a to je externalizácia úloh a optimalizácia výsledkov v tomto kontexte. Ako viete, Európa Európskej agentúry prispievajú k dosiahnutiu európskeho cieľa 2020, počujete ma, e, k tejto stratégie a k agende Junckerovej komisie. A oni poskytujú hmatateľné výsledky európskym občanom. Zamerali sa na tieto priority a agentúry e, už interaktívne spolupracujú v rámci rámca, v ktorom existujú a mm, spoločne využívajú zdroje vedeckých expertív, expertíz na národných zdrojov a je to externalizácia úloh a aktivít. Ako výsledok Európska únia potom môže využívať vo svoj prospech dosahovanie týchto e, výsledkov, aby dosiahla ešte väčší prospech pre občanov agentúry. V rámci tejto siete agentúr spolupracujú. A ten návrh na roku 2015, tam, kde bolo podané, e, poskytnuté to absolutórium, tam sa hovorí, že agentúry spolupracujú v rámci tematických zoskupení a budú spolupracovať ešte ďalej v rámci e, tejto skupiny, nakoľko je to možné. Nie len, aby vytvárali synergie, ale aby spolupracovali aj v rámci politických oblastí. E, a my máme takých 5 tematických skupín, aby sme zabezpečili oblasť slobody a bezpečnosti, a podporujeme európske e, firmy, inovácie a dohľadujeme finančný systém. Ako viete, rozpočet týchto 44 decentralizovaných agentúr e, znamená 1,2 e, miliard a to je 1,7 celkového rozpočtu Európskej únie za rok 2016. A pokiaľ ide o tú uh, externalizáciu a optimalizáciu zdrojov. V článku 57 je podaný právny základ na externalizáciu úloh Európskej únie, teda to umožňuje spoluprácu medzi agentúrami v rámci siete agentúr a mm, tiež dohoda o službách v článku 57 to znamená spoluprácu európskych inštitúcií a iných orgánov. Ide tu o implementáciu vyčlenených prostriedkov a tieto vyčlenené prostriedky slúžia na e, podporu a na dodávku produktov a služieb a na obstarávanie. E, tu sa navrhuje, že toto má umožniť tiež e, Um, návratnosť nákladov za tieto služby, ktoré uh, poskytujeme. Toto sa však základá na neziskovosti a teda má to slúžiť len na to, aby sa pokryli náklady. A pokiaľ ide o tento postup absolutória, toto by malo byť kľúčom, aby sme zabezpečili efektívnosť a optimalizovali ľudské zdroje. A preto hlavným cieľom e, reformácie zdrojov je, že by sme to mali ďalej preskúmať. A tiež finančné nariadenie nepredpokladá možnosť zdieľania zdrojov iba E, aký je to interný audit alebo spoločné verejné obstarávanie medzi inštitúciami a agentúrami, čo je dosť obmedené. A teda by sme mohli uľahčiť využívanie takýchto zdrojov, napríklad IT zdroje, tiež e, personálne zdroje a rôzne iné. Teda táto sieť agentúr víta tento návrh komisie, ktorý utvára možnosti pre agentúry e, globálne využívať efektívnejšie postupy pri ľudských zdrojoch, avšak podľa návrhu tejto komisie zdieľanie služieb je možné len v rámci administratívnych a horizontálnych služieb, ale my by sme chceli, aby sa to rozšírilo aj na iné odbory a E, toto by mohlo zachádzať až za administratívne úlohy. Mohol by to byť taký mechanizmus, ktorý už využíva komisia, keď napríklad riaditeľ jednej agentúry môže požiadať inú agentúru o výkon e, im pridelených úloh. Ďalej, hlavným cieľom e, tejto dohody je o spoločných službách. Mohli by sme propagovať finančný manažment, kde by sme mohli využívať synergie, aby sme umožnili návratnosť nákladov, pokrytie nákladov. Tieto agentúry majú stále viac práce a preto je potrebné zvýšiť flexibilitu, aby sme pokryli ľudské zdroje a ako to dosiahnuť to by mohlo byť dosiahnuté tým, že to ustanovenie, ktoré je stanovené na outsourcing, Mohli by sme outsourcovať aj vtedy, keď je to v súlade s finančnými potrebami. Čiže toto je tá externalizácia služieb, keď sledujeme finančné ciele v rámci finančnej efektívnosti. Avšak nie všetko je bezpodmienečne úspešné. Agentúry už viackrát spochybnili e, efektivitu takéhoto, takejto externalizácie a niekedy to spôsobuje dodatočné náklady pre agentúry a takto sa vyjadril v tomto zmysle aj dvor auditorov. Pozmaňovací návrh 59, 61 eh, eh, by rozšírili tento rozsah pôsobnosti eh, na dimenziu regularity a právnosti. No a potom tu máme tento prístup z roku 2012, kde sa inštitúcie dohodli na tom, že všetky aspekty e, takéhoto e, auditu sú v e, zodpovednosti agentúr, aj pokiaľ ide o financovanie. A preto tento pozmeňovací návrh 69, ktorý hovorí, že všetky aspekty externého aspektu pri rôznych nálezoch, toto ostáva v plnej zodpovednosti dvoru auditorov a toto sa rozširuje na agentúry eh, Vtedy, ak externý audit e, robí verejné obstarávanie a toto by potom malo byť e, transferované na agentúry. <coughs> Optimalizácia zdrojov na e, ča- v časti príjmov, Veľký počet agentúr chce vykonávať aktivity, kde spolupracujú s európskymi orgánmi, napríklad e, program EÚ s komisiou v rámci medzinárodných organizácií a preto tieto agentúry by mohli byť aj príjemcami takýchto e, príspevkov, aj keď na základe stanov toto nie je ustanovené. A momentálne toto však nie je možné, iba ak by tu bola špecifická výnimka vyrokovaná s komisiou. Zjednodušenie a flexibilita. Optimalizácia zdrojov by e, tiež bola na prospech k nepro proporcionálnym postupom, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu. Aj na toto je potrebné zjednodušenie. Tak ako už dvor auditorov povedal, e, takúto externalizáciu by sme mali zrušiť v rámci tohto finančného nariadenia. Každá transakcia, ktorá je ex ante, nie je v súlade s prístupom pri, s prístupom na základe rizika. Takže súčasné finančné nariadenie sa zameriava len na ten debetný systém a nie sú tam žiadne také výdavky, ktoré sa zameriavajú napríklad na elektrinu alebo na telefóny. Takže v rámci tohto um, toto nariadenie možno ďalej zjednodušiť. A tá, toto finančné nariadenie a jeho, e, jeho zjednodušenie sa môže zamerať na zjednodušenie pravidiel, ktoré nám umožnia flexibilitu. A aj ten výsledok, zodpovednosť mm, e, zo strany výkonného riaditeľa agentúry, títo tiež budú, hodnotiť podľa, budú hodnotení podľa svojich e, výsledkov. Takže toto by bolo naozaj napomocné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Takže vidím, že tu nie sú žiadne súrne otázky na pána Monarta, takže myslím si, že môžeme pokračovať v našom programe. Hlási sa ešte niekto o slovo? Dobre, ak nie, tak mi dovolte, aby som privítal ďalšieho rečníka, ktorý sa bude vyjadrovať k téme e, zaangažovanosti občanov, pán doktor Edward Best. Veľmi pekne ďakujem. Ehm, pre mňa je skutočne e, veľkou výsadou, že sa môžem s vami podeliť o niektoré myšlienky o tejto veľmi e, náročnej téme a že sa môžem vyjadriť k návrhu textu, Eh, pokiaľ viem, doteraz ste k nemu nevypracovali pozmeňujúce návrhy, tak možno, že vám poviem niečo užitočné. Vzhľadom na tlak eh, času eh, skratím svoju prezentáciu. Možno, že pre niektorých ľudí bude prekvapením, že sa vôbec hovorí o zapojení občanov do rozpočtového procesu, najmä pokiaľ hovoríme o jeho zjednodušení ale eh, je, eh, môže sa toto, eh, tento výraz zapojenie občanov alebo veta občanov možno konzultovať a tak ďalej zdať príliš vágna. Ale samozrejme je žiaduce, aby boli občania väčšmi zapojení do formulácie verejných politík v celej Európe, pretože je nevyhnutné, aby sa Európa, Európska únia a občania dostali čo najbližšie k sebe. A keď hovoríme o angažovanosti občanov, zapojení občanov do formulácie rozpočtu EÚ, tak možno tu môžu nastať príliš veľké očakávania alebo dokonca aj podozrenia vzhľadom na súčasný kontext e, účasti občanov na úrovni EÚ. Takže ja navrhujem, aby sme v tomto smere postupovali opatrne. Je potrebné, aby sme sa skutočne e, snažili, aby sme dosiahli súlad medzi tým, čo bolo slúbené a tým, čo sa v skutočnosti stane. A po druhé je potrebné zabezpečiť, aby účasť občanov bola zmysluplná a aby bola správne riadená. To znamená, že musíme rešpektovať rôznorodosť metód, ktorými môžeme posilniť účasť občanov. A ďalej, vzhľadom na to, že rozpočet sa v najväčšej miere implementuje na miestnej a regionálnej úrovni, tak je potrebné, aby tie, e, e, to prepojenie na úroveň EÚ bolo lepšie. Takže musíme povzbudiť eh, komisiu aj členské štáty, aj eh, orgány implementujúce rozpočet EÚ, aby sami stimulovali účasť eh, občanov. Je pochopiteľné, že musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o mieru zaangažovanosti ale ešte dôležitejšie je podporiť iniciatívy na rôznych úrovniach, ktoré môžu podporiť iniciatívy a správne riadenie priamo v teréne, to znamená na miestnej úrovni. Áno, my sme zaznamenali skúsenosti mnohých miest, regionov na celom svete, kde sa dosiahli úspechy v účasti občanov na, e, rozpoč- na formulácie rozpočtu, ale väčšinou ide o rozpočty na pomerne malej miestnej úrovni. Áno, existujú aj skúsenosti so skúsenosťou na národnej úrovni, napríklad vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve, kráľovstve kde sa viedli konzultácie s občanmi týkajúce sa e, výdavkov z rozpočtu, ale e, existuje tu dvo, e, konsensu, konsenzus aj medzi tými, ktorí sú najväčší entuziasti účasti občanov e, v tom, že je tu, ide tu predovšetkým o miestnu úroveň, čiže na miestnu úroveň sa treba zamerať. Mohol by som snáď e, ešte povedať pár slov k navrhovanému zneniu. Hovorí sa tu o podpore multilaterálneho rámca, ktorý by napomohol zmysluplné zapojenie na miestnej úrovni. E, pripomínam, že e, sa tu hovorí, že citizens shall be consulted. To znamená, že sa budú viesť konzultácie s občanmi ale na celom svete skúsenosti hovoria o tom, že tu nejde o konzultácie občanov ako jednotlivcov. Jednou z najväčších výziev je, ako E, v dlhodobom meradle vytvárať procesy, e, na základe ktorých by sa e, dosiahla hĺbšia zaangažovanosť občanov. Nesmieme zabúdať ani na rizika, tak na úrovni EÚ, ako aj na miestnej úrovni. Konštatovalo sa to vo viacerých štúdiách, kde sa hovorilo o využívaní rôznych fondov EÚ v jednotlivých kontextoch Hovorilo sa tu o tom, že je tu riziko alebo zraniteľnosť voči lobbystom či lobizmu, že je potrebné E, klas dôraz na to, aby sa zabezpečilo uplatňovanie objektívnych kritérií, aj pokiaľ ide o aktivity miestnych akčných skupín. Ďalej tu je riziko nízkej miery účasti a to znamená, že iniciatíva by nemusela viesť k očakávaným výsledkom z hľadiska zodpovednosti. A ďalej e, môže tu existovať riziko, že iniciatívy budú zamietnuté, pretože môžu byť vnímané ako nejaké e, politické aktivity a že nemajú skutočný obsah. E, zahrnutie nového odseku by sme mohli posudzovať z rôznych uhlov pohľadu. Samozrejme je tu to riziko, že by mohli vzniknúť očakávania, ktoré nie sú primerané a ktorých nesplnenie by mohlo ešte prehlbiť frustráciu. Takisto sú tu niektoré aspekty, ktoré možno vnímať ako nové prvky pri budovaní eh, viacúrovňového rámca konzultácie. To je ďalšia vec. Napriek, napriek e, zintenzívnenému úsiliu komisie a ďalších aktérov je potrebné, aby sa e, pracovalo predovšetkým na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a aby sa e, neriešili veci na úrovni jednotlivých občanov. Je takisto potrebné snažiť sa o dosiahnutie ďalších cieľov participatívneho rozpočtovania, ako je e, zvýšená participácia v rámci EÚ, ale tak v rámci, ako aj mimo rámca finančného nariadenia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám, e, pán doktor Best. Sú tu prosím otázky tomuto bodu, pani predsedajúca. No toto je naozaj zaujímavý prípad. Najlepšie by bolo, keby sme tieto, e, tento paragraf jednoducho vypustili, pretože tak, ako je napísaný teraz, neprináša nič vhodného a keď by sme chceli, aby to niečomu slúžilo, museli by sme ho veľmi prepracovať, takže môžem vás prosím ešte poprosiť, aby ste sa k tomuto vyjadrili. Indeed, a hot topic. Je to skutočne horúca téma, lebo ja si myslím, že skúsenosti s nedávnymi iniciatívami, napríklad e, iniciatív pre občanov potvrdili, že je tu e, riziko, že nie všetky dimenzie týchto odsekov budú naplnené. Ja nenavrhujem, aby boli úplne vypustené, ale e, chcem, aby boli sformulované e, presnejšie, nie príliš vágne, pretože ide tu o veľmi dôležitú výzvu vytvorenia zmysluplnej účasti. E, ja nemám v úmysle navrhnúť vypustenie zistenie tohto odseku. Táto téma je totiž veľmi horúca a je potrebné, aby sme ten e, text sformovali čo najpreciznejšie alebo najzmysluplnejšie. Dobre, čiže týmto končíme túto, toto vystúpenie a prechádzame, ideme ďalej. Prechádzame k vystúpeniu o konflikte záujmov. Rečníkom je, rečníkom je predseda Českej mimovládnej organizácie pán Lukáš Wagnecht. Dobrý deň, vážený pán predseda, pani predsednička, vážení poslanci. Som rád, že môžeme predniesť našu prezentáciu o problematike e, konfliktu záujmov. Dôvodom je to, že v poslednom čase je to u nás veľmi živá téma, s ktorou sa len ťažko vysparodúvame. E, chcel by som všeobecne povedať, aké sú naše odporúčania týkajúce sa e, znenia tohto nového nariadenia a potom by som chcel konkrétne povedať, ako to my riešime v oblasti konfliktu záujmov a anonimných vlastníckých štruktúr v Českej republike. Na konkrétnych príkladoch by som chcel ukázať, kde je možné túto legislatívu implementovať a kde sú ešte rezervy na jej zlepšenie. Chcel by som najprv položiť rečnícku otázku, ako môžeme riešiť konflikt záujmov na úrovni využívania európskych fondov, keď v zásade nevieme, ktorí sú koneční príjemcovia tejto podpory. Toto je otázka, ktorá sa prelína celou mojou prezentáciou, lebo si myslím, že tu je veľký priestor na spresnenie a vyjasnenie, pretože môže nastať veľký problém, že sa peniaze dostanú do rúk, kam nepatria. Ehm, ak sa mám stručne vyjadriť k článkom 59 a 60, to sú tie nové články, chcel by som poukázať na tie oblasti, ktoré považujeme za podstatné. Podľa mňa je užitočné, že sa spresnila tá, tá, tá formulácia, pokiaľ ide o E, konflikt zájmov a implementačné štruktúry. Čiže e, keď hovoríme o tom, e, keď, ako, ako sú, ktorí úradníci sú zapojení do implementácie, bude, lepšie, bude možné ich lepšie identifikovať. Ďalším problémom to sú samotní príjemcovia. Problémom naozaj môže byť, keď neviete, kto je konečným príjemcom a neviete posúdiť, či všetko prebehlo v poriadku. Návrh eh, hovorí o tom, že by sa mali eh, veci upraviť na úrovni príjemcov orgány, konečných príjemcov, eh, keď sa pozrieme na reálnych vlastníkov, ktorí ovládajú podniky, tu je veľký priestor na zlepšenie, pretože práve tie klasické štruktúry E, dokážu zamaskovať tých reálnych vlastníkov, ktorí v konečnom dôsledku dostanú tie, tie finančné prostriedky. Takže toto je vec, ktorá by si vyžadovala zlepšenie. Chcel by som doplniť ešte to, že Oblasť úpravy konfliktu záujmov, ktorá sa rieši napríklad v súvislosti s verejnými zákazkami, je pomerne dobre opísaná, ale my sme chceli overiť, aká je reálna prax v porovnaní s tým, čo sa verejne publikuje. Preto koncom minulého roka sme vypracovali štúdiu, v ktorej sme posúdili sedem regionálnych operačných programov. Vybrali sme vyše tisíc projektov a hodnotili sme ich skutočnú vlastnickú štruktúru, či je anonimná alebo verejná. Myslím si, že tieto údaje sú skutočne alarmujúce. Dospeli sme k zisteniu, že 27 podporovaných projektov e, má anonimného vlastníka. A rovnako, aj pokiaľ ide o finančný objem, 38 poskytnutých alokácií skončila v rukách nejasných vlastníkov. Takže tu vzniká tu otázka, ktorá v podstate nikoho neznepokojuje, ani na národnej, ani na európskej úrovni. My sme túto štúdiu poslali na DG eh, budget, aby sa k tomu vyjadrili. Dostali sme od nich zaražajúcu odpoveď. E, ja tu mám tie dokumenty. Dozvedeli sme sa, že zo strany DG budget nie je vlastne ani možné v niektorých prípadoch overovať vlastnickú štruktúru, hoci nariadenie to predpisuje. A v Českej republike je to dôsledok e, vnútroštátnej legislatívy, najmä upravujúcej akciové spoločnosti. Takže toto je dôležité z hľadiska zistenia, akým spôsobom DG Budget pristupuje k, tomuto, k tejto implementácii. Ďalej sme eh, eh, zistili alebo dospeli k niektorým zisteniam o najväčších problémoch. Ide napríklad o financovanie možných eh, trestných činností, financovanie terorizmu, môže ísť o spätné financovanie politických strán a ďalšie rizikové faktory. Narazili sme aj na ďalšiu vec a to, že pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov, tu je možné, že veľké holdingy práve prostredníctvom nejasných vlastníckých štruktúr môžu sa zamaskovať za malé a stredné podniky a čerpať dotácie. Ehm, môžete bližšie informácie získať eh, v angličtine na našej stránke. Teraz by som sa chcel posunúť na národnú úroveň v Českej republike, pretože máme s tým veľký problém a v oblasti konfliktu záujmov bol u nás sprísnený zákon týkajúci sa konfliktu záujmov pri čerpaní dotázi, dotácií a verejných zákaziek. Problém u nás je v tom, že nemáme dostatočne e, e, definované tzv. zverejnecké trastové fondy. E, takže tieto zverejnecké fondy, prostredníctvom ktorých sa spravuje majetok, tak môžu určité subjekty priamo či nepriamo ovládať tento majetok manažermi, ktorí sú v končnom dôsledku zodpovední za riadenie. Takže máme novú legislatívu, ktorá podľa nás nerieši vôbec nič. A pokiaľ ide o riešenie problému konfliktu záujmov, je podľa mňa impotentná. E, teraz by som chcel opísať výhody a nevýhody tohto konfliktu záujmov. Budem e, e, hovoriť o kávzach z posledných piatich dní. Prvý to bol projekt malého príjemcu. Bol to úradník, E, bol to úrad, vysoko postavený úradník jedného ministerstva, ktorý sa podielal na rozdeľovanie či čerpaní projektov na rodovú problematiku. Jeho manželka bola zakladateľskou mestskej organizácie, ktorá požiadala o dotáciu minister, to isté ministerstvo o dotáciu na tento projekt. Tento úradník teda mal prístup k informáciám týkajúcich sa tejto výzvy. Je to teda komplex záujmov, ale pozitívne je to, že to bolo času odhalené. Takže, ako som povedal, na úrovni poskytovania je potrebné urobiť viac. Druhá kauza, o ktorej informovali médiá, sa týkala čerpania polnospodárských dotácií. V tomto prípade vysoko postavený manažer a mm, riadiaci pracovník veľkého chemicko-polnospodárskeho konglomerátu bol menovaný do kontrolného orgánu subjektu zapojeného do poskytovania poľnospodárských dotácií. E, počas jeho pôsobenia došlo k významnému nárastu týchto poľnospodárských e, dotácií práve do e, uvedenej spoločnosti. Európska komisia odhalila tento komplikt zájmov a zjednala nápravu. Napriek tomu v tejto oblasti sme narazili na to, že na základe našich informácií Európska e, komisia navrhala vrátenie 2% celkovej alokácie, ale, teda korekciu, ale podľa našich informácií E, v minulosti v Českej republike bola u menších príjemcov udelená 100% e, korekcia. Ja sa k tomu nechcem vyjadrovať, ale myslím si, že by bolo vhodné, keby porušenie e, pravidiel zakazujúcich komplex záujmov boli potom predmetom rovnakého, rovnakej korekcie pretože keď hovoríme o tých veľkých konglomerátoch, tak tie korekcie sú pomerne málo závažné na rozdiel od malých príjemcov. E, ďalšia vec, ktorá sa prevalila včera, síce bola mediálne známa už predtým, ide o českého ministra financí, ktorý v roku 2008 čerpal e, financie, dotácie E, pretože sa zamaskoval ako malý podnik, ale e, využíval možnosť e, kupovať akcie na majiteľa. Včera teda prenikla informácia, že v rámci projektu došlo k manipulácii z informácií v žiadosti o projekt. Teraz to vyzerá ako štandardný podvod. E, čakáme na vyjadrenia orgánov, ale chcel by som poukázať v súvislosti so stretom zájmom na to, že by bolo vhodné, aby pri audite takýchto projektov bolo vopred stanovené, kto ich bude auditovať. V tomto prípade to robil audit orgán auditu Českého ministerstva financií, ktorý žiaľ nezistil žiadne pochybenia ale podľa našich informácií tam boli zásadné problémy a myslím si, že pri takýchto veľkých hm, prípadoch hm, e, konfliktu zájmov na národnej úrovni by mala Európska komisia vykonávať audit, aby e, zistila tie nezrovnalosti. Ja si myslím, že problém je v tom, že minister financí je de facto zástupcom príjemca, ktorý je podozrivý z eh, podvodu, ale zároveň eh, je predstaviteľom orgánu, ktorý má audit vykonať. Eh, to je všetko, čo som chcel povedať a ja som pripravený odpovedať na prípadné otázky. Ďakujem pekne, pán. Ďakujeme pekne, pán Vaviankne. Naozaj to bol taký budiček tej vašej prezentácii. A dávam slovo pani Holmajer. Áno, ja by som mala doplnkovú otázku. Tá téma, že sa nepoznajú tí, ktorí sú skutočnými príjemcami jednotlivých e, podporných prostriedkov. Fakt ma to prekvapilo, lebo Európska komisia oblasti boja proti praniu špinavých peňazí mm, prišla s konkrétnymi predpismi, že vo všetkých prípadoch tí hospodársky oprávnení, nech už sú ako rozškatulkovaní, ten, ktorý je v závere ako oprávnený alebo ako majiteľ, ten musí byť známy a musí byť menovite uvedený. Takže ma naozaj prekvapuje, že sa vydávajú peniaze bez toho, že by sme poznali tých príjemcov, tých oprávnených. Ehm, naozaj to pre mňa bol taký budiček popri otázkach, ďalších otázkach. Čiže prozba ehm, na vás, môžete ísť trošku viac do detajlov, lebo fakt je to drsné aby som to mohla povedať naozaj také spektakulárne, že naozaj nevieme, komu tie peniaze idú a že Často ide o organizovaný zločin, financovanie teroristických aktivít, prenikvených peňazí, že naozaj musíme poznať tých oprávnených aby sme sa vyhli e, zneužívaniu prostriedkov na takéto účely. Takže by som bola naozaj vďačná, keby ste nám mohli dať viac informácií. Áno, áno, ja by som sa k tomu pridala. národné organizačné formy firiem, napríklad tiché spoločníctvo alebo anonimní akcionári. Takéto formy existujú. V tom jednom prípade, ktorý ste opísali, išlo presne o tých anonimných akcionárov ak si správne spomínam, tak to bolo porušenie pravidiel. Národný vedecí orgán mal zakročiť, ale neurobil. Nebolo mu to umožnené možno. Čiže náš problém je v tom, že keď sú tu národné formy firiem, ktoré umožňujú takéto anonimné štruktúry, čiže moja otázka na komisiu, ako je to s tými tichými spoločníkmi, ako k tomu pristupujete a potom na dvor auditorov, Mňa by zaujímalo, koľko ekvivalentov trvalých pracovných pomerov je pre agentúry, pre audity agentúr. To by ma zaujímalo. Ďakujem pekne. Please, uh, Mohli by sme, prosím, dostať okamžitú odpoveď na túto otázku, ešte než pôjdeme ďalej? It's 12. 12 je tá odpoveď. Okay, we are getting into something very interesting here, it seems. No, tuším, je to veľmi zaujímavé, že sa tu dozvedáme. Pani Ajala, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže k tomu konfliktu záujmov. Pani Holmajer pozná prípadové štúdie od komisára. Isté, je vám to známe. Konflikt záujmov Toto sú často profesionáli, či už to železnice alebo letecká doprava, kde agentúry samotné alebo komisia alebo projekty vyžadujú účasť určitých odborníkov, určitých profesionálov na istej úrovni. takých, ktorí vedia, ako prebieha certifikácia lietadla, aké sú bezpečnostné požiadavky a tak ďalej. Čiže to musí skrátka robiť niekto, kto sa v danom odvetví pohybuje. Inak to nejde, lebo je to oblasť veľmi špecifická, veľmi špecializovaná. No a tam potom vystáva veľký problém s tým, ako riešiť takúto situáciu. Lebo my teoreticky toho odborníka potrebujeme, toho, kto sa vyzná v tom odvetvi, napríklad certifikácia lietadla alebo certifikácia interoperability železníc. No a potom by títo profesionáli mali mať možnosť pôsobiť v našich agentúrach, v našich službách, aby mohli byť teda dôveryhodní. Aby nevznikal konflikt záujmov v tejto súvislosti a aby sme mali dispozícii naozaj kvalitných odborníkov, lebo oni môžu byť v nejakej firme napríklad, firma, ktorá možno prešla certifikáciou nejakého lietadla. A ja by som bola teda rada, keď sa teda hovorí o konflikte záujmu, aby konflikte záujmu, aby sme vždy mali na mysli to, že to nemusia byť nevyhnutne, nevyhnutne ľudia, ktorí chcú urobiť nejaký podvod. Nie, niekedy tých kritérií je toľko, že sa vlastne obmedzí počet tých osôb, e, ktoré sa vôbec môžu zúčastniť v konkrétnych odvetviach. Čiže tí ľudia ten konflikt zájmov vyvstane mimovoľne, lebo my potrebujeme, aby oni pracovali pre, pre štát, pre EÚ e, a tak ďalej. Tých ľudí skrátka nie je dosť. No a potom druhá vec, čo z týchto fondov majú nakoniec občania. My sa veľa zaoberáme tým, ako my tu v inštitúciách veci pripravujeme, hovorí sa o tých príjemcoch a tak ďalej ale nakoniec vždy skončíme v tej pasci, že to nakoniec upravíme z hľadiska vlastného vnímania. Takže naozaj je potrebné zvážiť to, čo dostanú tí príjemcovia, ako by to malo vyzerať. Napríklad zamestnanosť, infraštruktúra, to sú naše ciele, malé a stredné podniky, e, sektor zdravotníctva a tak ďalej, aby tu nebol stále väčší pocit nerovnosti, nespravodlivosti. Pohospodár v jednej krajine dostane inú sumu, než pohospodár v inej krajine. Ľudia potom majú pocit nespravodlivosti, a mali by sme naozaj urobiť niečo preto, aby takýto pocit nevznikal. Aby sme ukázali, že ten prínos z fondov je viac menej spravodlivo rozdelený. V opačnom prípade tá nespokojnosť a ten pocit krivdy bude narastať, pokiaľ je to využívanie európskych prostriedkov. Ďakujem. Ďakujeme pekne za to vystúpenie. Pán Wagenknecht náčrtol potenciál korupcie v samotnom srdci, v samotnom jadre. A toto nemôže byť východisko. Situácia, kde sa úplne vylúči možnosť toho, že to vznikne, ale mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pri najmenšom zatvorili tie dvere korupcii tam, kde sa to dá. Čiže podľa programu sme mali otázky a odpovede uzavrieť 50 minútami, ale keďže sa diskusia rozprúdila, naozaj bola dobrá, tak by som navrhol, aby sme dali slovo pánovi Wagenknechtovi, takto, aby sme prešli ku komisii, No ja by som dala skôr slovo pani Varinknitovi, hovorí pani Gresle. Možno taký ping-pong trochu, lebo aj rada by som bol rád, keby sa vyjadrila, ak teda to rade nevadí, keby nám povedali, ako to vyzerá s finančným nariadením, aktuálna situácia. Čiže čas nás tlačí, preto by som navrhol pána Valbroka, potom pána Wagenknechta až následne teda, lebo ja by som chcel počuť nejaké odpovede. Ako je to vôbec možné? Platí to? Je to pravda? Mne to príde dosť zásadné. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja dúfam, že budem môcť potom reagovať aj na to, čo povedali iní rečníci. K tomu poslednému konflikt záujmov, pokiaľ ide o komunálne aktivity, čo tu oznelo, to je naozaj vážne. Je to korupcia, pranie špinavých peňazí. Čiže naozaj trestná činnosť. Čiže áno, je tu zákaz operátorov z súkromného sektora, aby dostávali v takéto súvislosti prostriedky z EÚ. A toto je jeden z málo prípadov, je to článok 106, 11 finančného nariadenia, kde môžeme zájsť nad rámec tých informácií o konečnom príjemcovi a na základe vyšetrovania OLAF sa pozrieme na to, kto je skutočne za tou firmou. A ak je tam trestná činnosť, tak to takto preskúmavame. Pozrieme sa na tie osoby, ktoré e, tam zastupujú, rozhodujú, kontrolujú tú firmu. Čiže takéto vyhlásenie akceptovať nemôžem. Potom máme pravidlo o konflikte záujmu Viete, že to sú pravidlá na predchádzanie konfliktu záujmov, ako aj na riešenie vzniknutej situácie národná legislatíva alebo etické kódexy v prípade agentúr slúžia na takéto prípady. Takže sú tu pravidlá na prevenciu, na predchádzanie, no a keď dôjde k takému trestnému činu, trestnej aktivite, tak e, sa to e, preskúma a až na obdobie troch rokov môže byť tento hospodársky operátor byť vylúčený z príjmania európskych prostriedkov a samozrejme, e, že ochrana finančných záujmov únie prebieha potom na národnej úrovni. Takže e, toto je veľmi dôležitá vec, ktorú som chcel takto povedať. Tým ďalším témam, ak dovolíte stručne, alebo neskôr to spravím, kedy? Nech sa páči, pokračujte. K tomu, čo povedal dvor auditorov, k tomu by som len chcel zdôrazniť, že sa chceme zamerať v reportovaní na dve hlavné oblasti. Poprvé návrh rozpočtu, keď to budete potrebovať, a absolutórium, keď to budete potrebovať. Samozrejme, že chceme konsolidovať e, to výkazníctvo, predkladanie správ, aby sme sa vyhli duplicite. Čiže určitý balík, integrovaný balík, ktorý sa vyhne takejto duplicite a vytvorí prepojenie relevantné medzi rôznymi e, druhmi informácie, na ktoré, na ktoré máte nárok. K tej výkonnosti, performance, dlhý príbeh, máme expertnú skupinu, vy ste jej členom, vrátane teda alebo aj členská, že sú členom a teda snažíme sa e, nejakým spôsobom dospieť k tomu outputu. Čo je output? To je výsledok e, určitej činnosti. E, úspech to sa prejavuje na úrovni príjemcov, no a performance je splnenie indikátorov, ktoré máme. Ehm, viete, že máme rámec eh, ukazovateľov pre eh, výkonnosť, máme aj rezervu, performance reserve v sektorálnych politikách a tiež platby až po výsledkoch. Eh, takéto pravidlo To sú informácie, ktoré vám chceme poskytovať. Je to politické rozhodnutie, a nemusí to byť plne automatický systém. Ďalej sme hovorili o garantoch, zárukách, finančných nástrojoch a nových formách verejnej intervencie, teda aká je tam tá rovnováha. Áno, cieľom je tú kombináciu zjednodušiť, umožniť kombináciu rôznych nástrojov v prípade potreby. Komisia vníma potrebu väčšej miery flexibility v rozpočte. Na základe krízy táto potreba vystala, potom je viacero e, možností, krízový manažment, využívanie trastových fondov je len jedna z týchto možností. Ale nie je tu o kvantitu, ide tu o to, čo robíme s peniazmi, ktoré máme v rámci začno finančného rámca. A Mali by sme tie prostriedky využívať čo najefektívnejšie. Keď sa využívajú tie e, trastové fondy, ako sa tu o tom hovorilo, je to preto, lebo v rozpočte peniaze nemáme. Čiže nikto nemôže tvrdiť, že by komisia zneužívala vytváranie takýchto fondov. Pre Sýriu máme napríklad pre Líbiu, pre Strednú Afriku takýto fond a tiež pre príčiny migrácie boli by ste radšej, keby EÚ nebola pritomná v týchto konfliktoch? Myslím si, že e, naozaj e, zneužívanie trastových fondov zo strany komisie nemôžeme konštantovať. E, veríme, že máme dôveru rozpočtového orgánu, pokiaľ ide o naše spravovanie týchto fondov. K finančnému nariadeniu v širších súvislostiach po roku 2020 právne akty Pán dunes e, to veľmi pekne opísal vo svojej prezentácii, veľmi vizionársky. A aj spravodajcovia povedali, že budeme spoločné pravidlá, jednotnú sadu pravidiel a my aj chceme pripraviť e, takéto e, spoločné jednotné pravidla v rámci finančného nariadenia. No ale to je len taký inventár, e, je to len e, taký set nástrojov, nič viac v tejto fáze nemôže byť. E, Eh, musíme eh, si vyčkať na správny čas, nemôžeme teraz eh, riešiť všetko. A potom zapojenie občanov. Tá prezentácia bola jasná, že to má určité plusy, určité výhody zapojiť občanov a myslím, že by sme mali naďalej na tom pracovať a snažiť sa ten jazyk správne nastaviť. Zdieľanie zdrojov. Rád by som zdôraznil úsilie komisie veci zefektívniť aj tu. Táto to zjednodušovanie to nie je vec, ktorá by e, mala viesť k zachovaniu e, takých ťažkých e, štruktúr. Spoločná práca na otázkach obmedzenom počte otázok, e, to je efektívnejší prístup k ich riešeniu. To je všetko z mojej strany. Možno ešte dám slovo kolegyni, aby objasnila veci okolo FCI. a ESIF. Ďakujem pekne. Spomínali sa aj fondy zdieľaného riadenia vo viacerých príspevkoch. Ako povedal Olivier, roky 14 až 20. E, tam bol hlavný zámer dať dispozícii rôzne nástroje riadiacim orgánom, také rôzne alternatívy, pokiaľ ide o využívanie e, rôznych e, foriem financovania, granty, finančné nástroje, požičky a tak ďalej. A ten právny rámec mal byť veľmi kompletný a veľmi jasný. Hlavne pokiaľ ide o tú kritiku, ktorá tu v minulosti odznela, že tam veci chýbali a preto by vstali určité problémy. Komisia sa snažila v svojich návrhoch v strednodobej revízii lebo je to strednodobá revízia, nie obdobie po 2020. My sa snažili tam riešiť zacielenie e, otázky, ale nechceli sme všetko postaviť hore nohami, e, všetko úplne prekopať. No a tá kombinácia ESIF, EFSI, zjednodušenie toho je jednou z takýchto alternatív s cieľom mimo iného eh, pomôcť prilákať EFSI do tých regiónoch členských štátov, kde implementácia nebola až na takej úrovni Áno, vypočuli sme si poriadne riadiace orgány, ktoré to už istý čas implementujú. Počuli sme si ale aj e, skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušovanie, ktorá tu už odznela. A na záver chcem potvrdiť, v sektorálnej časti zmien uvidíte, že sú tam aktualizované odkazy na finančné nariadenie, vrátanie napríklad oblasti konfliktu záujmov. Čiže je to v súlade s celkovou snahou veci eh, držať čo najkonzistentnejšie. Ďakujem pekne. Dobre, takže komisia to zhrnula. Eh, prosím, sa len trpezlivosť, ale v tejto fáze, než dám slovo spravodajcom, aby to v tejto fáze uzavreli. Dovolte mi, aby som dal slovo pánovi Valenknechtovi, lebo o 15 minút to odídeme a budeme si klásť otázku. No jedni hovoria, že pravidla sú nepriepustné a iní zase hovorí, nie, nepriepustné rozhodne nie sú. Takže ako prosím máme chápať to, čo hovorí komisia, máme požiadať e, o prísnejšie praktické pravidlá? Alebo ako to máme celé chápať? Európska komisia pravidlá asi nastavené má, ale tá implementácia pokrývkáva na európskej a národnej úrovni. Ja som hovoril o tom, že sme ten problém odhalili v minulom období 30 asi príjemcov nebolo overovaných. Teraz máme nové programovacie obdobie a tu sú informácie podobné. Overuje sa iba čestné vyhlásenie o vlastníckej struktúre príjemcu a takéto prehlásenie samo o sebe nie je kontrolným mechanizmom, ktorý e, by e, bol vyhovujúci. A ešte stručne zareagujem. Mám tu dokumenty, dali sme ich komisii, komisia povedala, že sa to nedá. A toto podľa mňa nie je úplne pravdivé, lebo keby tu vôľa bola, tak by sa dala nájsť nejaká metodika, ale bolo by potrebné zapracovať. Ale to nie je problém komisie, je to problém národných štátov pri národných dotáciách, je to systémový problém vo všeobecnosti. A ešte jedna vec, ak dovolíte. Áno, trust funds sú problémy u nás, zneužívajú sa v tejto oblasti. E, tak to je, ale možno je to iba náš problém. Neviem, aká je situácia v celej EÚ, ale u nás to problém teda rozhodne je. A ešte posledná vec, Olaf a jeho vyšetrovanie. My sa tešíme, že vyšetruje Nemôžem to vyhodnotiť, ale to trvanie, odkedy sa dozvedia o podvode až po vyhodnotení, ako trvá celé rok, dva, tak je to zase frustrujúce pre ľudí v národnej krajine, ktorí čakajú nejaké vyriešenie a to neprichádza. Čiže ja by som to zhrnul moje odporúčanie. V novej smernici sa musí implementovať to, že komisia nemá overovať iba ovládajúce osoby, ale celú vlastnickú štruktúru takýchto osôb, lebo len tak sa dá reálne odhaliť, či tam je nejaký konflikt záujmov teda nejaký potenciálne negatívny vplyv. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dám slovo rade. Ja som im slovo slúbil, tak im ho aj dám. Poprosím teda pár minútové vystúpenie k aktuálnemu stavu, ako ho vnímate vy. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Gresle, poslankyne, poslanci. Ak dovolíte, Predstavím sa. Ken Florias, eh, mám na starosti rozpočtové otázky. Momentálne návrh komisie prechádzame článok po článku. Končíme teda prvé kolo posudzovania po článku k článku. Potom bude nasledovať eh, fáza navrhovania zmien my sme začali e, s tým posudzovaním v januári, takže teraz ideme článok po článku. A momentálne plánujeme, že rokovania s parlamentom snáď začnú do konca nášho predsedníctva. Takže tak toto vyzerá momentálne Čiže v najbližších mesiacoch sa to bude takto vyvíjať, kompromisné návrhy a tak ďalej. Tešíme sa na spoluprácu s vami, na našim spolu, spoluzákonodárcom. Toto momentálne robíme v rozpočtovom výbore v rade. Dobre. Máme takúto možnosť nejakých otázok na radu. Máme nejaké? Hm. Áno, ďakujem. Spoločné stanovisko. Dopracujete sa k takému niečomu, čo by ste nám potom mohli dať? Ako to vidíte? Ďakujem pekne, pani Gresle. No momentálne tú prácu koordinujeme a pripravujeme prvý blok kompromisných návrhov k tým prvým článkom. Uvidíme, ako to bude v rade potom pokračovať. A musíme to prejsť naozaj detailne. Čiže my sa teraz snažíme držať e, naše roadmap z novembra minulého roka. A boli sme v kontakte aj s vašimi asistentmi, keď sa spúšťalo malcké predsedníctvo. Takže snažíme sa držať tejto roadmap. Takže snáď snáď, ak nedržíme úplne roadmap, tak vás budeme informovať, ale ja pevne verím, že tú roadmap dodržíme. Excellent. Any other questions? Nejaké ďalšie otázky ešte máme? Nie. Dobre. V úvode sme začali pani Gresle. Teraz by možno bolo pre ferovosť a vyváženosť dobre začať pánom Ešvortom. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem stručný, lebo viem, že čas tlačí. Chcem vám povedať už v úvode, že cieľom tohto celého bolo znížiť byrokratickú záťaž a záťaž alebo nadmieru regulácie, zlepšiť chybovosť v rámci rozpočtu, A je tu naozaj vzťah medzi komplikovanosťou nariadenia na jednej strane a chybovosťou na druhej strane. Áno, zlepšenie prístupu k rozpočtu eh, na strane občanov. To je potrebné dosiahnuť. A je tu viacero dôležitých vecí, ktoré tu odzneli, napríklad týkajúce sa integrity systému, teda konflikt záujmov, to bolo veľmi zaujímavé. A ja som sa trošku viac zamýšľal nad zapojením občianov do rozpočtu. O tom sme hovorili. A vždy som to vnímal tak, že tých 500 miliónov ľudí v EU, pokiaľ ide o rozpočet, že tam je také neprepojenie Máme 7-ročný e, vedačný finančný rámec, e, náš, e, naše funkčné obdobie iba 5 rokov, čiže je tu takýto mismeč, takéto neprepojenie, neprelínanie, to je taký problém, naša interná, interná záležitosť, ktorú sme ako parlament mali nejakým spôsobom zvládnuť. Áno, celé je to veľmi komplikované. Mnohé z tých dnešných prezentácií to len ilustrovali. Uh, Dovolte mi, aby som sa naozaj zo srdca poďakoval všetkým rečníkom, ktorí vystúpili za ich prezentácie. Naozaj to bolo veľmi zaujímavé popoludne, takže naozaj ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj kolegom, ktorí tu vydržali. Stále tu ešte zo pár kolegov je. Ďakujem aj za ich vystúpenia, ich pripomienky, s ktorými vystúpili. Naozaj som si to vypočul so záujmom a všetko to zohľadníme. Inge, máš slovo. Takže máme tu ešte pár problémikov, ktoré tu dnes boli nadnesené. Tie budeme musieť riešiť. A bolo tu ešte viacero pozmeňovacích návrhov. Ja by som sa vám všetkým však chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste to vydržali až doteraz, pretože to nie je samozrejme. Ja by som sa chcela poďakovať sekretariatu aj za organizáciu, aj našim vlastným asistentkám, ktoré sú tým veľmi zaťažené, aj tvoja asistentka Richard, pretože sme tu opracovali na tom návrhu a naozaj budeme musieť urobiť z toho to najlepšie. A bolo by naozaj veľmi užitočné a napomocné, keby nám komisia poskytla ešte niekoľko informácií, napríklad eh, pokiaľ ide o tie pravidlá neziskovosti napríklad eh, globálne vypustenie, globálna implementácia tiež nie. Možno, že by sme mohli trošku rozlišovať. Potrebujeme také konkrétne záležitosti, ktoré vyplývajú z praxe implementácie rozpočtu, ktoré by boli naozaj vhodné pre tieto všeobecno prospešné organizácie, organizácie, ktoré sú neziskové, aby sme to vedeli tak trošku viacej rozlišovať, také, také jednoduché pre tých malých, ktoré to vedia presadiť a aby sme nevysielali navonok signál, že môžeme e, za pomoci európskych prostriedkov a mm, dotácií e, robiť aj zisky. Takže ďakujem veľmi pekne ešte všetkým rečníkom. Myslím, že to je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne, pani Gresle. Takže už len niekoľko záverečných poznámok. Naozaj toto je nemožné celé toto zhrnúť a je toho naozaj veľmi veľa. A čo to komplikuje je, že je tu veľmi veľa tých záležitostí, o ktorých eh, diskutujeme a tie nie sú v mnohých prípadoch porovnateľné. Oni sú nie priamo porovnateľné. Hovoríme o naozaj rozličných dimenziách. Takže či už to sú tu tie veľké myšlienky, ktoré sa venujú zjednodušovaniu, potom ten one-stop shop, to jednotné kontaktné miesto, alebo potom to rozpočtovanie zamerané na výsledky, finančné nariadenie, tiež potom interné trustové fondy, neziskové inštitúcie a tiež e, tieto pravidlá, takže naozaj máme tu dočinenia s obrovskou vecou, ale jedna vec, kde musím s pánom Nunes Ferrerom súhlasiť, my tuto takto smelo povieme, že sme, a nahlas, že sme naozaj vytvorili monštrum. Naozaj sme vytvorili monštrum a teda je pred nami veľká výzva to sme my, ktorí musíme tento zmetok vyriešiť. Je tam viacero vecí, ktoré budeme potrebovať, pretože naozaj budeme potrebovať ľudí v Európe, aby dávali pozor, aby mali záujem, aby rešpektovali to, čo tu robíme. Ale budeme potrebovať naozaj zaangažovanosť občanov, naozaj budeme musieť riešiť nielen tento konflikt záujmov, stred záujmov, a, o ktorom hovoríme tak veľmi veľa, ale E, musíme tú, tú myšlienku mať túto mať túto, toto skutočné, tieto podvody, o ktorých aj nevieme. A toto musíme povedať nahlas. A toto je tá vec, ktorú od nás občania Európy očakávajú, o ktorú majú záujem. Takže Našťastie to nie sme len my v tejto miestnosti, ale je to únia, ktorá to musí vyriešiť. Takže ďakujem veľmi pekne za túto naozaj, naozaj veľmi plodnú diskusiu na tomto seminári. Budeme v tejto práci pokračovať a ešte predtým, než opustíme miestnosť, ak máte záujem a ešte stále máte trošku vydrža energie, prosím, e, Presuňte sa do miestnosti 2Q2, kde budeme mať spoločný výbor, budget a FED a DV o Európskom fonde na trvalú udržateľný rozvoj, teda ďalší fond, ktorý chceme možno vytvoriť. Takže veľmi pekne ďakujem.